Okay, we will make a start. Um, we've just been told uh, Mrs. Ayala Sender, the rapporteur, will be here uh, any minute now, but uh, as I've got a speaking slot at the, uh, the start, I thought we'd, uh, we'd make... Dobrý deň. Oznámenie tlmočníkov. Protestujeme už 21 dní. Administratíva EP ešte sa stále nepokúsila vyriešiť náš pr- pracovnoprávny spor. Práve naopak, po 8 mesiacoch rokovaní s výborom pre zamestnancov zaujal generálny tajomník voči nám ešte tvrdšie stanovisko. Preto budeme i naďalej uplatňovať naše pravidlo striktného dodržiavania plánovaného konca schôdze. Ďakujeme za pozornosť. Skôr ako začneme oficiálne schôdzu, tak tlmočníci práve prezentovali za slovenskú kabinu, potom budeme pokračovať. Okay, uh, thank you for that. Ďakujeme za toto vyhlásenie. Teraz máme možnosť prejsť z bodu číslo 3 programu verejné vypočutie o štátnej pomoci a financovaní EÚ sú kompatibilné. Kolegovia vedia, že istý čas dozadu sme eh, mali predloženú štúdiu o pravidlách štátnej pomoci. Dnes bude priestor ďalej prehlbiť tematiku, prichádza presne spravodajkyňa. Okay. So, as I was saying, um, we've... Ako som spomínal, pred istým časom sme mali tú štúdiu. Je dobré, že dnes máme e, možnosť e, mať toto vypočutie o pravidlách štátnej pomoci a o financovaní EÚ. Dovolte mi poďakovať e, s pani spravodajkyni, kolegom, ostatným rečníkom, ktorí sú dnes prítomní. Viem z osobnej skúsenosti, že pravidlá štátnej pomoci nie sú vecou, ktorá by bola všeobecne akceptovaná počas kampane o Brexite v Spojenom kráľovstve, keď sa pýtali ľudia, aké zmeny by ste chceli vykonať v rámci EÚ, často hovorili, že sa im nepozdávajú pravidla štátnej pomoci, ktoré sú uplatňované v EÚ. Samozrejme je to na nás všetkých, ktorí prispiame k fungovaniu EÚ, ako ich nastaviť. A ja chcem poznamenať, že tieto pravidla štátnej pomoci sú veľmi dôležité. Ak chcete zabezpečiť rovnaké pravidlá hry v rámci celej EÚ, tak musíme nastaviť také pravidlá a musíme ich zároveň aj rešpektovať, tak aby nedochádzalo k deformáciám na trhu. Preto existujú pravidlá o štátnej pomoci. Samozrejme, stále nie sú príliš populárne v niektorých skupín ľudí. To je z dôvodu častočne aj toho, že nie všetci im rovnako rozumejú na úrovni členských štátov, na národnej úrovni sú mnohí veľmi obozretní, keď riešia tieto pravidla štátnej pomoci, sú veľmi zdráhaví, pokiaľ ide o akceptovanie financií alebo nejakých štátnej pomoci, ktorá by mohla byť v rozpore s pravidlami o štátnej pomoci a malé podniky často sa obávajú využívania štátnych zdrojov, pretože nevedia ani celkom, prečo nemôžu oni ako malé podniky, podniky mať priamy prospech z európskych financií, hlavne regionálnych. Takže je tam veľa ťažkostí, veci, ktorým ľudia nerozumejú a to len nahráva tej myšlienke, že pravidla štátnej pomoci sú pomerne mlisté a nejasné. Som rád, že budeme dnes vyjasňovať tento problém, že máme toto vypočutie, je tu aj pani spravodajky Najala Sender a dám Ines teda slovo na, ďalej, na nejaký väčší počet postrhov a potom pojme diskusii. Eh, eh. Ďakujem pekne, Derek. Máš úplnú pravdu. Často aj na tomto výbore pracujeme s rozpočtom ako takým a s jeho uplatňovaním, plnením a takisto riešime otázky rozpočtovej kontroly, ale vidíme, ako komplexným sa tento proces stal za posledné roky. Takisto sme boli svedkami toho, ako rozpočet e, sa stal rozmanitejším a ako nebol používaný len na financie e, grantmi a dotáciami ako v minulosti. Naozaj sa rozvetvil. Máme tu nové finančné nástroje a takisto máme tak, takisto ako zmiešavanie alebo blending. Konštatovali sme teda, že pokiaľ ide o komplexné strednodobé a dlhodobé projekty, nie je to jednoduché. Ja som zodpovedná za TN, transeurópske siete, ale sú príklady aj v iných odvetviach. A my teda sami sme zistili, keď sme skúmali potrebu diferencovať ako by projekty mohli dostať e, rôzne typy pomoci. Takže bola tu potreba doplnkovosti, adicionality a nie len z pohľadu financovania ako takého, ale aj e, jasnej adicionality. Členské štáty e, prijali jasné záväzky, pokiaľ ide o strednodobé a dlhodobé projekty Chceme sa ubezpečiť, že tieto záväzky členských štátov nebudú len jednorázovými záväzkami, ktoré sa budú meniť v závislosti od e, vlády. Chceme zaručiť, aby boli dlhodobé. Hovoríme o investíciách dlhodobého charakteru a preto v rámci e, výboru pre rozpočtovú kontrolu sme sa chceli pozrieť na tieto záväzky a na investície do infraštruktúry, kde ten aspekt konkurencieschopnosti je podstatný. kde sme v takej fáze, kde musíme jasne povedať, že je nevyhnutné uplatňovať pravidla štátnej pomoci, ale takisto sa musíme zaoberať tým, ako príjemcovia projektov, ako organizátori projektov a úrady alebo orgány, ktoré sú zapojené do financovania týchto projektov, si musia ujasniť fungovanie týchto pravidiel, tak aby neboli pochybnosti ohľadom rôznych fáz financovania a tak, aby všetci účastníci dodržiavali pravidlá EU. Prebehli diskusie, debaty s Európskou komisiou na tému štátnej pomoci Dosiahli sme značný pokrok, pokiaľ ide o zjednodušenie a objasnenie spôsobu implementácie pravidel štátnej pomoci. Niekedy sa konajú konkrétne diskusie, sú položené rôzne otázky a aj rôzny tlak, ktorý je vyvíjaný na rozdielne odvetvia európskeho hospodárstva. Tento výbor má teda moc a schopnosť e, objasňovať túto problematiku a chceme sa pozrieť na to, ako tieto veci súvisia, tak aby sme vedeli byť efektívnejší z pohľadu e, budúceho financovania projektov a politik EU. A myslíme si a domnievali, že naozaj by bolo na mieste, keby sme učinili tejto úlohe zadosť. A Európska komisia môže vysvetliť túto problematiku. Došlo k vývoju nedávno Takisto predpokladáme čoskoro e, diskusiu o všeobecnom rozpočte, rozpočte a jeho dôsledkoch a mali sme pocit, že by bolo vhodné viac si ujasniť implementáciu týchto pravidel tak, aby projektoví manažéri a tí, ktorí financujú projekty, mali jasno v tom, ktorých situáciách sú pravidla štátnej pomoci povinné a kde tá situácia je možno rozdielna. A samozrejme, preto chceme dostať vstupy aj od nášho výboru. Chceme sa pozrieť na tie prípady, ktoré sa týkajú rozpočtu EU a investícií. Ja si myslím, že to bude dobre vypočutie. A som vďačná za túto príležitosť a chcela by som sa poďakovať všetkým expertom, ktorí prijali poznania, ktorí nám pomôžu v tejto aktivite. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k prvej diskusii. Názov diskusie je ako posudzuje komisia a monitoruje teda súlad štátnej pomoci a financovania EÚ. V tejto diskusii sú štyria rečníci. Prvým je pán Kopman, ktorý je námestníkom riaditeľa DG.com pre štátnu pomoc. A ja poprosím aby rečníci nepresiahli viac ako 10 minút. Pán Kupman, nech sa páči. Rečník nehovorí do mikrofónu. It's a real pleasure to be... Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj mi potešením, že tu môžem byť dnes po obede a že môžem približiť, ako my pristupujeme k, ku kontrole štátnej pomoci v rámci komisie. Ja som zodpovedný za tieto záležitosti na komisii, takže aj pre mňa osobne je to mimoriadne potešenie. Možno na úvod e, stojí za počiarknutie, alebo to, stojí za to počiarknutie ciele, ktoré už e, spomínal e, pán predseda, a síce zabezpečiť, že intervencie štátu prostredníctvom verejných zdrojov nebudú viesť deformáciám na deformáciám hospodárskej súťaže a konkurenceschopnosti v, na vnútornom trhu a že nebudú vytláčať financovanie súkromných subjektov. Preto je to nevyhnutný integrálny komponent, súčasť vnútorného trhu, tak aby sme vedeli zabezpečiť, že vnútorný trh bude riadne fungovať. Takisto je to dôležité z pohľadu ochrany výrobcov v rámci členských štátov, ktorí nepoberajú štátnu pomoc, tak aby aj oni eh, mali férovú šancu získať trhový podiel. Takisto je nevyhnutné vyhnúť sa pretekaniu v výške dotácií. To je na škodu členských e, daňových poplatníkov. A tam, kde štát sa zasa, rozhodne zasahovať, tak tam je nevyhnutné, aby to viedlo k rastu verejných zdrojov a všeobecne k rastu. Toto je osobitná charakteristika správy riadenia hospodárstva v rámci EÚ. Je to výlučná pôsobnosť komisie, ktorá je stanovená v zmluve a preto je to jedna z najstarších politik spoločenstva, ktorá existuje. To znamená, že pravidla štátnej pomoci si vyžadujú, že pri poskytovaní verejných zdrojov alebo verejnej podpory by členské štáty mali riešiť nejaké zlyhania trhu alebo nejaké suboptimálne, suboptimálne situácie, čiže treba identifikovať nejaké záujmy, nejaké ciele nemôžu byť peniaze vynakladané len tak. Po druhé, štátna pomoc by mala byť obmedzená na nevyhnutné minimum, nemala by tam byť nadmerná kompenzácia a po tretie, nemala by tam byť duplicita alebo vytlačenie súkromných investícií, pretože potom evidentne tam nebude potreba pre takéto súkromné, ak štátne prídu na každý pád. A takisto po štvrté by nemali poškodzovať fungovanie vnútorného trhu tieto zdroje štátnej pomoci. Toto je nevyhnutné, tak povediať, k udržaniu hospodárskeho mieru na vnútornom trhu a k zabezpečeniu efektívnosti. Pokiaľ ide o financie EÚ a kontrolu štátnej pomoci, aby sme hneď na úvod tie definície nastavili správne. Fondy EÚ, ktoré sú naplnené alebo implementované priamo EÚ, tie sú není považované za štátne zdroje a preto nie sú e, predmetom kontroly vo vzťahu k štátnej pomoci akékoľvek priame intervencie Horizon Europe, Connecting Europe Facility, všetky peniaze, ktoré sú vyčlenované priamo z rozpočtu a ktoré riadi samotná EÚ, tie spadajú mimo e, pravidiel štátnej pomoci o štátnej pomoci. Každopádne aj Olivier, ktorý je po mojej pravici, povie o tom viacej a musíme sa obezpečiť, že máme konzistentné tie politiky, ale každopádne to nespadá do pôsobnosti komisie ako úradu pre kontrolu štátnej pomoci. A podobne, ale analogicky aj tie e, fondy EÚ, ktoré spadajú pod kontrolu členských štátov, to znamená peniaze, ktoré sú dané členským štátom a ktoré ich potom riadia pod, pod obálkou, všeobecnou obálkou pomoci, tak na ne sa uplatňujú pravidla štátnej pomoci. Takéto rozlišenie je e, nevyhnutné z pohľadu pochopenia toho rozhrania. Keď uplatníme tieto pravidlá a definície, tak potom zistujeme, že 10, respektíve maximálne 20 všetkých výdavkov v rámci štrukturálnych fondov EÚ sa týkajú projektov, ktoré spadajú do množiny kontroly štátnej pomoci. Veľká väčšina výdavkov v rámci štrukturálnych fondov teda nepredstavuje štátnu pomoc. Po druhé, komisia v rámci ďaleko siahlej, širokej modernizácie a zjednodušenia blokovo vyňala veľkú druhú časť tej malej časti, ktorá predstavuje štátnu pomoc. Ako blokovou výnimkou tým mám na mysli, že e, je to predmetom veľmi jednoduchých pravidel, ktoré môžu uplatňovať samotné členské štáty a v rámci ktorých už nemusia oznamovať štátnu pomoc komisie pred implementáciou, môžu okamžite pristúpiť k tým projektom a stačí pritom len dodržiavať tie pravidla. Aby som to zhrnul, 10-20 celkových výdavkov sa týka štátnej pomoci, ale 10 z toho celkového množstva objemu, 11, 1 až 2 e, musia byť oznámené komisii ex ante na schválenie. To znamená, v realite je len veľmi málo projektov, ktoré treba oznamovať, ohlasovať a schválovať. A tieto projekty, ktoré sú ohlasované, tých 1, 1 až 2 v skutočnosti predstavujú len malé ťažkosti a sú schvalované veľmi rýchle. Sú to obrovské projekty, dôležité, ale doba schvalovania je maximálne 5 mesiacov. Samozrejme, diskutuje sa pomerne obšírne o pravidlách štátnej pomoci a je tam viacero ťažkostí, ktoré mnohí vnímajú. Treba si ujasniť niektoré fakty a síce, že v rámci ESIF je veľmi málo štátnej pomoci. To, čo tam je ako štátna pomoc, tak to je blokovo vyňaté a to, čo je oznamované, ohlasované, je spracované pomerne rýchle. Je jasné, že natážne sa ubezpečili, že to bude nadvezovať eh, tie, tie pravidlá o štátnej pomoci a používaním štruktúrnych fondov a na druhej strane pravidiel o štátnej pomoci, i to je kľúčové. Musí to byť jednoduché, priame, čo najviac. Preto sme vytvorili veľmi úzky pracovný vzťah medzi všetkými útvarmi komisie. Konkrétne z tých evidentných dôvodov s kolegami z DG Regio, tak aby sme sa ubezpečili, že spracovávanie žiadostí môže byť rýchlejšie. Vypracovávame aj spoločný akčný plán, tak aby sme šírili informácie o štátnej pomoci členských štátov, ako aj na regionálnej úrovni. úrovni. Ohľadom toho povedia viac kolegovia z DG Regio. Táto vec nám leží na srdci, je to pre nás dôležité a úsilne pracujeme na tom, aby sme sa ubezpečili, že to uľahčí e, život úradníkov na úrovni členských štátov, ktorých sú tie peniaze vynakladať. My chceme, aby boli dobre vynakladané tie prostriedky, ale zároveň aj rýchle. Myslím si, že je na mieste konštatovanie, že výsledky takéto spolupráce, pokiaľ je možné ich merať, sú relatívne pozbudivé. Číselné údaje, pokiaľ ide o chybovosť v auditoch, tam došlo k významnému poklesu, pokiaľ ide o počet chýb, ktoré sa týkajú štátnej pomoci za posledné roky. V dôsledku čoho ten podiel chýb, ktoré sa vzťahujú k štátnej pomoci na celkovom počte chýb je veľmi malé. To je dôvod na optimizmus. Teraz v krátkosti ten komplexný, široký proces modernizácie štátnej pomoci, ktorý je v srdci takýchto zlepšení. A to je kľúčové z pohľadu to, to je zabezpečenie nadväznosti, o ktorej hovorila aj spravodajkynia. Vychádza to zo zásady prostredníctvom oveľa väčšieho bloku výnimiek, čo núti členské štáty preberať väčšiu časť zodpovednosti, ale komisia zároveň funguje v súčinnosti s členskými štátmi a snaží sa uľahčiť takéto prevzatie zodpovednosti zo strany členských štátov. Za týmto účelom sme vytvorili viacero procesov a postupov nad rámec partnerstva, ktoré som už spomínal, a síce aby som uvedal niekoľko príkladov, pracovná skupina s členskými štátmi, ktorá sa delí o osvedčené postupy, lebo v konečnom dôsledku zodpovednosť je na členských štátoch, takže sa môžu navzájom ponaučiť. Chceme to uľahčiť. Máme e-wiki platformu, e-wiki, takže tam e, sú zodpovedané otázky, ktoré položia rôzne aktéry. Takisto je tu bohatá aktivita školení a návštevy krajín ja vycestovám do nejakej členskej krajiny raz za 20 mesiacov, kolegovia to robia oveľa pravidelnejšie a takisto prebieha konzultácia rôznych školiacich materiálov a výmena týchto materiálov. Toto je dôležité, pretože v každom členskom štáte predstavujú takéto materiály, dokumenty základ z pohľadu znalosti e, pravidelo štátnej pomoci a oni e, zohľadňujú aj tie štátne okolnosti danosti a máme tu kolegu z Polska, ktorý má na starosti kontrolu štátnej pomoci na príslušnej úrovni v Polsku. E, ústredná, ústredný orgán pre štátnu pomoc e, v Grécku, je to aj kolega z Grécka, má podobnú zodpovednosť v Grécku. Rada pre hospodárskú súťaž v Rumunsku má takúto zodpovednosť aj v Nemecku je na úrovni ministerstva pre hospodárstvo a energetiku tiež takýto útvar, ktorý je zodpovedný. To sú dôležité prvé také inštancie, ktoré my hm, používame. Ako už ste vyčerpali 10 minút, mohli by ste to uzavrieť? Áno? E, myslím, že ale týmto ušetrím e, niekoľko minút aj mojim kolegom a keď som zodpovedný za to, tak dobre, tak potom im ukradnem ten čas. Ďakujem. V rámci práce, ktorú sme realizovali, v rámci tejto pracovnej skupiny, sme sa snažili veľmi dôsledne e, spoločenskými štátmi pozrieť na to, čo spôsobuje omeškanie v realizácii štruktúrálnych fondov, v čerpaní, či nie je to empirická sada kvantitatívnych údajov, nie je to náš pohľad, e, sú to názory ľudí, ktorí s týmto pracujú. Ako vidíte, sú tu uvedené potenciálne príčiny, alebo teda dôvody, pardon, dôvody tých omeškaní, najdôležitejší dôvod, ktorý uvádzajú členské, štáty, je komplexnosť eh, pravidel o štruktúrálnych fondoch samotná, ako aj niektoré ďalšie eh, črty regulačného prostredia, pričom kontrola štátnej pomoci nie je príliš vysoko v rámci rebríčka, je to na piatom mieste, nie sme s tým spokojní, nie sme radi, chceme to zlepšiť ale opäť eh, je dôležité, keď eh, sa spýtate členských štátov eh, na ten problém, ktorý podľa nej ich, je, je teda ten problém, takým kvalitatívnym ohľadom, tak oni hovoria, že štátna pomoc zohráva obmedzenú úlohu. To podporuje aj ten moment rýchlosti alebo trvania, som spomínal. A tu vidíte, že keď si porovnáte tie opatrenia o pomoci, ktoré sú notifikované, ktoré sú blokovo vyňaté, to znamená všetok ten objem štátnej pomoci, e, to znamená rúžový, rúžová kolónka, to je štátna pomoc, e, to je implementované asi za mesiac a pol v porovnaní e, s tou štátnou pomocou, ktorá nie je spolufinancovaná, ktorá trvá z pohľadu implementácie o niečo viac ako 3 mesiace. To je pozbudzujúce, Samozrejme chceme pracovať s členskými štátmi na ďalšom zlepšení. Už som na konci prezentácie a tam chcem vyhľadovať niečo načetnúť. Máme ambíciu veci ďalej zlepšiť. V tomto kontexte by som rád poznamenal, že hlavne pokiaľ ide o nový VRF, VFR, chceli by sme ďalej upravovať pravidla štátnej pomoci tam, kde E, členské štáty kombinujú svoje zdroje s peniazmi EU, napríklad v rámci Invest EU tohto nástroja, tak aby v princípe tie pravidlá e, hladkým spôsobom integrovali podmienky o štátnej pomoci už v tej fáze a na základe toho by potom tie výdavky z EU Invest mohli byť realizované veľmi rýchle. Kolegovia to približia podrobnejšie. A takisto chceme riešiť tieto záležitosti, aj pokiaľ ide o pečať výnimočnosti, excelentnosti, Seal of Excellence, dôležitá iniciatíva na poli výskumu a vo všeobecnosti akékoľvek opatrenia, ktoré spadajú do toho blokového, do tej blokovej výnimky, ktorú chceme teda rozširovať. Situácia sa teda zlepšuje z pohľadu tých informácií, ktoré máme. Zdá sa, že je to v dobrom stave, chceme ale robiť viac a plánujeme urobiť viac v rámci procesu viacočného finančného rámca. Ďakujem, pán predseda. Uh, uh, Ďakujem pekne za tieto informácie. Môžeme teraz prejsť k ďalšiemu rečníku. Nech sa páči, pán Valbro, ktorý raditeľom pre e, centrálne finančné služby DG Bačit. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Je logické, že tu hovoríme o pravidlách európskeho financovania, keď hovoríme o nariadení o financovaní, čo je dôležitý text, ktorý hovorí o využívaní e, pravidiel, pokiaľ ide o rozpočet. Ako poznáme tento text, je veľmi známy. Mali sme tu rokovania ohľadne tohto textu, pokiaľ ide o nové finančné nariadenie a vstúpil do platnosti 23. júla, lebo to vstúpi po tom, čo sa to príjme na úrovni parlamentu. Očakáva sa, že to schváli teda aj rada. Takže budem teraz hovoriť už o nových pravidlách, ak vám to nevadí, pretože je lepšie, ak budeme hovoriť o, e, o týchto nových pravidlách, a, ktoré teda vstúpia do platnosti. Čo zistíme v rámci tohto finančného nariadenia? Nenájdete tu nejaké informácie ohľadne konzistencie čo do štátnej pomoci. Je to z jednoduchých dôvodov, ktoré tu boli už spomenuté zo strany môjho predchodcu. My neuplatňujeme štátnu pomoc e, v rámci priameho manažmentu, tam, kde sa to robí priamo, tam, kde sa to manažuje priamo na európskej úrovni a preto logicky povedané táto konzistentnosť voči štátnej pomoci je spomenutá v jednej oblasti a to sú finančné nástroje a rozpočtové záruky kde vlastne nájdete tie isté princípy ako tie, ktoré tu boli predo mnou citované a Musíme teda preukázať, že potrebujeme riešiť trhové chyby, potrebujeme dosiahnuť tú adicionalitu, musíme sa vyhnúť tomu, aby sme nahrávali e, investície z iných zdrojov a musíme podporovať hospodársky životaschopných príjimateľov pomoci a takisto sa musíme vyhýbať porušovaniu hospodárskej súťaže a musíme byť konzistentní, pokiaľ ide o pravidla o štátnej pomoci. To znamená, je to požiadavka konzistentnosti. A povedal som, že to neprekvapuje nás, pretože pokiaľ ide o finančné nástroje, ktoré my garantujeme, tak sa približujeme teda trhu a na druhej strane väčšinu času v podstate sme takým nepriamým manažmentom, nepriamým manažmentom. A tieto kľúčové princípy sa teda týkajú, aj pokiaľ ide o európsku participáciu, kde je minoritný účastinár, pokiaľ ide o finančný manažment. A toto je teda kľúčový princíp, ktorý legislátor chce ponechať v rámci týchto prípadov. Netýka sa to teda iba finančných nástrojov a e, rozpočtových nástrojov, ale týka sa to aj blendingu, vlastne Ajala o tom hovorila v úvodných slovách a preto tu musíme aplikovať tie isté princípy, pokiaľ ide o finančný manažment. Tieto by sa mali zmiešať v tomto zmiešavacom nástroji a takisto treba hovoriť aj o fondoch. Ak tu máme takéto pomocné fondy, ak máme pomôcť napríklad firme, ktorá má predložiť projekt na to, aby to mohla vyfinancovať s finančnými nástrojmi, kde by bola rozpočtová záruka, tak toto potom takisto bude pokryté rovnakými princípmi. To znamená, je to také širšie ako iba tá rozpočtová záruka samotná. A pokiaľ ide o veľmi dôležitý prvok, to je e, prierezová spolahlivosť pri hodnotení. Toto je kľúčové, na čom sme sa dohodli v rámci nové finančného nariadenia. Volá sa to Cross Reliance pri hodnotení. E, vlastne toho mem- v rámci toho memoranda, keď sa, hovoril návr- keď sa hovorilo o návrhu finančného nariadenia, tak sa tu hovorilo, že chceme tu mať tú spolahlivosť e, pri hodnotení a ten príklad, ktorý tu bol spomenutý, bola konformnosť s štátnou pomocou. Takže tá myšlienka za tým bola, že táto konzistentnosť musí byť skontrolovaná a potom pre všetky komisné služby by mala byť možnosť poskytnutá, aby vychádzali z, aj ostatní hospodárski operátori z tejto autorizácie na základe, teda vychádzali z toho, že podmienky sa nebudú meniť. A to môže byť taká delikátna kombinácia fondov. Uvidíme, ako to teda vyzerá, povedia to kolegovia, keď budia hovoriť o ostatných uh, ustan- o nariadeniach. Takže máme tu ďalšie prvky, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité a treba ich tu spomenúť, keď napríklad povieme, uvedomíme si, že sme nepriamým manažmentom a my musíme postupovať transparentne a oprávneným spôsobom, vychádzajúc z povahy tých problémov a musíme sa vyhnúť nejakým konfliktom záujmov. To je dôležité, pretože my normálne pracujeme na viacerých prípadoch z EIB a EIF a pracujeme teda aj s národnými promočnými bankami a to môže byť citlivé, predovšetkým pokiaľ ide cez hraničnú konkurenciu. Takže e, predsa len tieto princípy, ktoré sa nezmenili, ako sú reflektované v tomto novom právnom základe, pokiaľ ide o financovanie programov. Na to sa teraz môžeme v stručnosti pozrieť. Máme tu dva hlavné príklady, ktoré tu už boli spomenuté. Ide tu teda o tú jednotnosť pravidiel a takisto aj excelentnosť. Pokiaľ ide o jeden balíček pravidiel, tá myšlienka za tým je e, niečo, čo sme vlastne rozpracovali v prípade Invest EU. V budúcnosti všetky finančné nástroje a rozpočtové zároky budú podliehať jedným, jednému zlož, jednému zo skupeniu pravidiel a toto vlastne súvisí s, s finančným naradením, pokiaľ ide o konformnosť vo vzťahu k štátnej pomoci a pokiaľ ide o pravidla nenarušovania hospodárskej súťaže. Toto je veľmi dôležité a došlo tu teda k zjednodušeniu. Je to veľký krok dopredu. Takto sa zjednoduší život tak pre sprostredkovateľov, ale aj pre finálnych eh, príjmateľov, kde budeme mať jednotné pravidlá, jednu dohodu e, s implementujúcimi partnermi a takisto jednu delegačnú dohodu a jeden stop shop pre všetky tie žiadosti týchto finančných nástrojov. A nie je žiadna potreba, čo je teda relevantné v našom prípade pre našu diskusiu, nie je tu potreba, aby členské štáty notifikovali komisiu opätovne v prípadoch neskôr, kde, kde chcú transferovať zdieľaný manažment e, fondov na InvestEU, môžu teda vychádzať z toho, že tento nástroj bol už schválený zo strany komisie, ale samozrejme to počíta aj s tým, že tu nedôjde k zmene podmienok. Ďalší dobrý príklad, myslím si, to je to sídlo excelentnosti. Toto bolo takisto spomenuté. Tá myšlienka za tým je, že ak projekty, ktoré boli vybraté v rámci Horizon Europe, v oblasti výskuma nemôže byť financované, pretože nedostatok finančných prostriedkov na európskej úrovni, tak je možné, že budú financované zo strany členských štátov, zo strany EFRD, ESF+, alebo ďalších fondov, a to sa takisto týka aj celoživotných projektov z patričných fondov. Takže v stručnosti nepotrebujete prehodnocovať vhodnosť projektov, môžete ich financovať iným zdrojom peňazí a nepotrebujete opakovane robiť hodnotenie kompatibility, pokiaľ ide o pravidla ohľadne štátnej pomoci. Takže na záver, nie sú tu až toľké ustanovenia, pokiaľ ide o finančné ustanovenia ohľadne štátnej pomoci, ale minimum tu teda máme čo znamená, že musíme venovať kľúčovú pozornosť na to, aby sme neporušovali pravidlá, ktoré sú v platnosti a to sa týka hlavne v prípade tých na, finančných nástrojov. Pokiaľ je o centrálne manažované programy ako Horizont Euro, Európa, Digitálna Európa, ktoré budeme preskomávať o chvíľu, zistíte, že sú tu ustanovenia týchto nových predpisov, kde sú odvolávky, pokiaľ ide o prípady suboptimálnych investičných podmienok alebo kde sa chceme vyhýbať duplikácii alebo prelínaniu súkromných financií. Takže v stručnosti toto je tá situácia z právneho pohľadu a pokiaľ ide o finančné nariadenie. Ďakujem. Ďakujeme pekne za váš príspevok, ďakujem za to, že ste dodržali tých 10 minút. A tretím prispievateľom je pani Fernández Júc, ktorá je Eh, asistentka riaditeľa pre audit DG Regia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pravidla štátnej pomoci sú uplatňované v prípade zvýšeného podielu koheznej politiky, pretože v rámci toho obdobia 2014 tam sa sústredíme na pracovné príležitosti, a veľké peniaze týchto alokácií v rámci EZIFu sa týkajú hospodárskych aktivít ako napríklad broadband, energetické siete a obnoviteľné energie. A podporujú sa hospodárske aktivity, to môže takisto spadať pod štátnu pomoc. Štátna pomoc bola označená v minulosti ako dôležitý zdroj chýb zo strany dvora auditorov, ale kvôli snahám členských štátov a pomoci zo strany komisie Miera chybovosti sa znížila za ostatné roky z takmer 20 na rovinu, ktorá je v 2016 na úrovni nekvantifikované, nekvantifikované chyby. Tie hlavné dôvody pre tieto chyby boli nesprávne interpretácie legislácie, nedostatok označenia oznamovania prostredníctvom správ na Európsku komisiu a takisto nedostatok stimulov a takisto to, pokiaľ ide o teda výber týchto projektov, či spadajú pod pravidla kofinancovania. Čo teda urobila komisia na to, aby znížila túto mieru chybovosti? Spoločné nariadenie, ktoré máme na obdobie 2014 a 2020, tu sa zavádza ex ante podmienka na to, aby rámcové podmienky boli v platnosti, pokiaľ ide efektívne investície pre fondy. Jedna z týchto podmienok sa teda týka alebo vyžaduje určitú dodatočnú, dostatočnú mieru podmienok, ktorá sa súvisí s týmito fondami. Toto sú úpravy, ktoré poskytuje komisia s mandátom na to, aby žiadala členských štátov, aby zlepšili administratívne kapacity a poukázali na slabiny, ktoré treba odstaniť. Na začiatku programového obdobia 5 členských štátov nesplnilo tieto ex ante kondicionality a teraz všetky už plnia tieto ex ante kondicionality. Ako povedal pán Kopman, bol tu akčný plán, ktorý bol prijatý v roku 2015 a bol upravený v roku 2018 zo strany Regiocom ohľadne štátnej pomoci a došlo tu k zjednodušeniam, k modernizáciám balíčka ohľadne štátnej pomoci. Akčný plán má jeden prvok, predovšetkým pokiaľ ide usmerenia pre členské štáty a úrady, ktoré poskytujú túto pomoc a školenie. Takisto sú tu všeobecné školenia pre tých, ktorí praktizujú európske fondy a takisto druhé školenia pre auditorov. Sú tu aj strategicky orientované školenia, pokiaľ ide o dopravné sektory a pomoc pre malé a stredné podniky, energetika, rozvoj a inovácia. Tam sú školenia v týchto oblastiach taktiež Dôležitá časť tohto akčného plánu súvisí s výmenou overených postupov prostredníctvom výmeny názorov na úrovni peer-to-peer. -peer. Takisto sú tu okrúhle stoly, kde, sa, do, kde dochádza k výmene overených postupov a kde sa pripravujú dokumenty, ktoré sa potom vzdielajú s ostatnými a takisto je tu aj priama podpora priame podporné nástroje na to, aby sa podporovali e, regióny, pokiaľ ide o kreovanie schém pre takúto štátnu pomoc. Kooperácia medzi Regio a DG Comp sa posilnila, to znamená ich pravidelné stretnutia na najvyššej úrovni, na úrovni generálnych riaditeľov. Tie zoznamy, ktoré využívajú regi auditory počas auditov, tieto boli pripravené za podpory DG Comp a boli teda zdieľané aj s národnými auditovými úradmi, ktoré častokrát používajú tieto isté zoznamy. Ako to už bolo dnes povedané, DG Comp eh, je vždy konzultované, pokiaľ ide o eh, súlad tých podmienok, pokiaľ ide o štátnu pomoc a tieto musia sa skontrolovať teda predtým, nech sa to porovnáva s pravidlami ohľadne štátnej pomoci. A ešte stále sa snažíme, teda snažíme sa každým koordinovať čo možno najviac monitoring e, schém štátnej pomoci zo strany DG Comp a podľa nášho auditu plánu na úrovni regio, hoci tie postupy e, majú odlišné ciele. a najnovšie správy ohľadne výročných kontrol, ktoré predložili úrady zo členských štátov z februára. Tieto sa týkali finančných výdavkov, ktoré boli certifikované medzi júlom 2016 a koncom júna roku 2017. A tam sa poukázalo na 35 chyb, pokiaľ ide o štátnu pomoc. Predovšetkým to súvislo s nedostatkom plnenia požiadaviek monitorovacích takisto nenotifikovaná štátna pomoc alebo nesprávne uplatnenie schém štátnej pomoci a takisto aj prekročil sa tu prach de minimis. So, I would like to conclude by saying... A na záver už by som povedala len toľko, že štátna pomoc a financovanie z koheznej politiky. To nie je iba kompatibilné, ale je to úzko prepojené, pokiaľ ide obdobie po roku 2020. Tu komisia navrhuje ešte ďalšie opatrenia, ktoré majú za cieľ podporovať hospodárske aktivity a stimulovať modernizáciu podnikov v tých menej rozvinutých regiónoch a preto tu bude navýšené zacielenie na opatrenia, ktoré sa budú sústrediť na vytvorenie pracovných príležitostí, čo pravdepodobne navýši aj štátnu pomoc. Avšak uvedomujeme si, že pravidlá štátnej pomoci sú komplexné pre programovacie úrady, sú tu viaceré kontroly ohľadne tých schém, kde je spolufinancovanie zo strany komisie, e, štátnych úradov a dvora auditorov a že postupy zo strany KOMP a REGIO sú doplnkové, ale nie sú rovnaké. Takže budeme pokračovať v rámci zvyšovania, vytvárania kapacít týchto kontrolných e, úradov a posilníme našu spoluprácu medzi jednotlivými službami. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujeme pekne za vaše vyjadrenia. Teraz dostane slovo štvrtý a posledný panelista v tejto sekcii, pán Reuter, ktorý je riaditeľom direktorátu pre investície, inovatívne a udržateľnú dopravu na DG Move. Vážený pán predseda, vážená pani spravodajkyňa, vážení kolegovia kolegyne, poslanci, poslankyne, ďakujem pekne za príležitosť vyjadriť sa tu dnes v rámci týchto kola otázok. A ako posledný rečník, e, ktorý tu bol, môžem využiť ten čas, ktorý e, mám k dispozícii. Moji predrečníci sa vyjadrili už veľmi fundovane, takže niektoré veci nebudem musieť spomenúť, ale my spolupracujeme spoločne tak či tak, takže tejto oblasti sme skutočne zamknutí a pripravení. Pokiaľ ide o Connecting Europe Facility a investície v rámci transeurópskych sietí pre dopravu, tie investície, ktoré tu boli, boli označené ako veľmi dôležité. Je to 15 miliárd, pokiaľ ide o celkové dopravné investície a dodatočné investície sú potrebné na to, aby sa zrýchlil a už o tom teda hovoríme, tú tranzíciu na e, nízkoemisnú mobilitu, ktorá je skutočne kľúčová a dôležitá v urbárnych oblastiach. Vážený pán predseda, dopravný sektor je poznačený trhovými zlyhaniami a externalitami, ktoré sa nedajú prejaviť do finančnej oblasti, nemôžu byť monetizované a preto vlastne TNT, tak ako to povedala aj pani spravodajkyňa, preto to je spojené s nástrojom Connecting Europe Facility, kde sú stanovené teda pravidla, pokiaľ ide poskytovanie finančnej pomoci pre tie prioritné projekty pre spoločný záujem. Connecting Europe Facility je podporná infraštruktúra, 70% z toho ide vlastne do železničnej dopravy a preto to nie je štátna pomoc, pretože je to program, ktorý je pod priamým manažmentom zo strany komisie, ako, to povedal, ako to povedal pán Kopman. Uh, Spolufinancovacia podpora zo strany členských štátov je poskytovaná, ale väčšina peňazí ide predovšetkým takým spôsobom, že nie sú predmetom európskych pravidel, ako to vysvetlili moji kolegovia. Takže my sme v takej situácii, pokiaľ ide o Connecting Europe Facility, to je zaujímavé aj pre pani spravodajkyňu a tu by som povedal, že, je to veľmi, že to bolo veľmi jasne vysvetlené zo strany predočníkov, to znamená, my do toho nezasahujeme, ale poukázal by som na poslednú vec, ktorá je veľmi dôležitá v rámci Connecting Europe Facility, to sú finančné nástroje a tu máme veľké navýšenie čo do využívania finančných nástrojov na to, aby sa prilákali súkromné financie, pokiaľ ide o infraštruktúry dopravy a tí, tieto finančné nástroje budú vytvorené a teda boli vždy vytvárané na základe ex ante hodnotenia, ktoré má zabezpečiť neporušovanie hospodárskej súťaže v rámci jednotného vnútorného trhu a, ohľad, a takisto aj pokiaľ ide o pravidla o štátnej pomoci. Samozrejme spolupracujeme s kolegami ECFIN a DG Bač, pokiaľ ide o zriadovanie toho programu Invest EU, na ktorý poukázali takisto moji predrečníci. Takže ja si myslím, pani predsednička, pán predseda, že môžem môj krátky vstup ukončiť tým, že poviem, že komisia zabezpečuje v spolupráci s ostatnými orgánmi a plnením našich predpisov a dodržiavaním pravidel štátnej pomoci. Zlepšujeme túto situáciu a je to úplne veľmi dôležitý bod, pokiaľ ide o Europe Connecting Facility a ďakujem pekne za tie vyjadrenia mojich predrečníkov, pretože takto sa vám dotvorí ten celkový obraz, pokiaľ ide o pravidla štátnej pomoci. Ďakujem. Ďakujem. A teraz otázky. Možno, že prvú otázku by mohla položiť spravodajkyňa. Ďakujem. Chcela by som poďakovať za vysvetlenia, najmä za prvky aktualizácie, pretože v rámci celej tej rozpravy na tému budúceho viacročného rozpočtu je nevyhnutné, aby sme všetko videli veľmi jasne a hlavne, aby sme dokázali predviedať tie oblasti, ktoré budú zložité pre členské krajiny. Pretože tam tá rozprava bude naozaj živá, určite príde k redukcii pre e, dôležité politické oblasti a určite vyvstanú zase ďalšie politiky alebo dokonca do určitej miery môžu byť spochybnené zodpovednosť zo strany členských krajín. Takže chcela by som sa spýtať najmä toto v rámci tej novej rozpravy, do ktorej teraz vstupujeme, keď zvážime tento nový nástroj investícií v Európe, ktorý by mal principiálne pokryť značný priestor a klienti budú nielen beneficienti, ale aj ďalšie finančné subjekty tak by som sa chcela spýtať ako spravodajkyňa, už na to poukázal zastupca z DG Regio, akým spôsobom by sme my mali dohliadať na zavedenie nového rozpočtu, keď zohľadníme všetky tie nové prvky, ktoré tu vyvstávajú a ktoré predstavujú to, čo táto pomoc a účasť zo strany rozpočtu EÚ do najrôznejších projektov a tiež akým spôsobom možno identifikovať, ak bude treba, práve poukázať na možné vylepšenia, upozorňovať členské krajiny a vyžadovať od nich, aby sa ešte viac zaviazali v prípade, že to nebude fungovať a vzniknú určité problémy. Nuž tak akým spôsobom by sme my tu v parlamente mohli pomôcť implementovať túto spoločnú víziu, keď berieme do úvahy komplexnosť celého problému a vieme, že s každým novým rozpočtom je to ešte komplikovanejšie. Dostávame menej a máme robiť viac politík. Je tu teda určitý problém, Máme tu určité podmienky pre štátnu podporu a mali by sme mať istotu, že ten proces bude maximálne transparentný zvnútra i e, zvonka. Vždy sa totiž objavia anomálne situácie nie v tom, ako sa uplatňujú pravidlá, ale v tom, ako sa informácie dostávajú k občanom to už sme v takej záverečnej fáze pred voľbami a podobná situácia určite nie je vhodná, takže určitým spôsobom si želáme, aby sa pravidla uplatňovali transparentne tak, aby nedochádzalo k šíreniu nejakých informácií, ktoré nebudú úplne transparentné. Čiže informácie ohľadne implementácie európskeho rozpočtu by mali byť maximálne transparentné. Avšak musíme si uvedomiť, ako je tá téma vlastne dôležitá od aktivácie ekonomických prostriedkov a to sa hodne týka i iných postojov, často nie sú veľmi transparentné. Tu na to nehovorím zo strany komisie, ale zo strany členských krajín, ktoré využívajú tie prostriedky, ktoré sú, na, na ktoré sa uplatňuje tá bloková výnimka. teda akým spôsobom môžeme urobiť ešte transparentnejšími tie nové pravidlá, aby to bolo transparentné pre všetkých a aby to prispelo k svojemu účelu Veď celý tento proces má dopad nielen na európsku ekonomiku, ale na celé financovanie, pretože často tu vznikajú situácie, kde financovanie nepostačuje, sú tu výnimky pre strátne podpory a niekedy zaznamenáme to, že z, hľadina, z hľadiska pridanej hodnoty sú tu projekty, ktoré sú vlastne financované všetkými a toto by malo byť sprevádzené, alebo teda realizované maximálne transparentne. Aby ten každý účastník vedel, k čomu tu dochádza. Tie pravidná štátnej pomoci by mali byť jasnejšie a transparentnejšie. Kto by chcel vystúpiť, nech sa páči, kolega. Ďakujem za tú relevantnú otázku. Tri odpovede alebo na teda tri časti odpovede. Poprvé, pokiaľ je Invest EU, ako hovoril kolega, to, čo my budeme robiť, budeme vlastne tie pravidlá prepojiť prepájať do rámca Invest EU, aby automaticky tu hneď bola aj eh, a bolo aj rešpektovanie pravidel eh, štátnej pomoci. A tieto pravidlá ako aj pravidlá EU Invest, budú verejne disponibilné. V prípade DG Competition sa to vlastne ustanoví v nariadení o všeobecnej výnimke prístupné všetkým e, podnikom a občanom jasná transparentnosť k pravidlám. A tiež ste sa pýtali na to, ako môžeme vedieť, čo členské krajiny používajú vlastne vyčerpajú. Je teda bloková výnimka, nemusí ísť do Bruselu, ale my chceme vedieť, vedieť aké sú to výdavky. Súčasť modernizačného procesu, o ktorom som hovoril, my sme v rámci neho uh, učinili povinným pri čiastkách väčších ako 500 tisíc eur by všetky tieto e, výpísania mali byť vo verejnom registri zverejnené my sa nám podarilo, e, alebo teda riešime to ako register, ktorý má, má viac ako 40 tisíc vstupov. Vidíte, kto je príjemca, aká je čiastka pomoci, na čo sa dá tá pomoc. Perfektná transparentnosť pre všetkých. Pre vás v parlamente je tu tiež informácia, že očakávame, že to bude narastať tak, ako sa posúvame v rámci nového finančného rámca, teda nového finančného obdobia. Ďakujeme. Možno otázka e, z mojej strany. Asi bola to pani Juc, ktorá nám dala zoznam niektorých tých chýb a dôvodov pre tie chyby a jeden z dôvodov bol o tej chýb, že štátna pomoc sa komisii neoznamuje. Chcel by som vedieť, prečo členské krajiny neoznámili komisii štátnu pomoc. Bolo to zámerné? Alebo ľudia nepoznali pravidlá? Ak tomu tak bolo, treba zlepšiť komunikáciu. Aký bol teda dôvod, prečo sa neinformovala komisia o e, štátnej pomoci? Ďakujem. nevieme dôvody neoznamovania každého jednotlivého prípadu chyby, pretože nedostávame tie podrobnosti o zisteniach. Len kategórie dostávame. A však zistili sme, že bol tu tento typ chyb v minulosti a nebolo to úmyselné, bolo to len zlý výklad pravidiel. Často to dokonca príjemca si neuvedomuje, že to bola štátna pomoc, alebo si myslia, že je to v rámci blokovej výnimky, avšak nie je. Nemáme teda takéto podrobné informácie. Nenašli sme prípad e, úmyselného neoznámenia. Nikto sa už nehlási o slovo, takže môžeme uzavrieť tento blok. Chcem poďakovať e, e, týmto štyrom kolegom za prezentácie i za odpoveď na otázky Ďakujem vám v mene e, výboru. A teraz sa môžeme dostať k ďalšej diskusii. Názov znie, aké ťažkosti majú členské krajiny pri implementácii pravidiel. Tu sú traja kolegovia s prezentáciami. Predošli rečníci mali trošku ľahšie mena, teraz je to už trošku ťažšie pre mňa. Prvý rečník je pani Oyster Schulte, ktorá je z, zo správneho úradu RDF e, z ministerstva e, pre e, správu vidiek a ochranu spotrebiteľov z Baden-Württemberska z Nemecka. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážená pani spravodajkyňa, dámy a páni poslanci, srdečná vďaka za pozvanie na toto vypočutie. Mňa veľmi teší prispieť k tejto téme z pohľadu Bádenska, Württemberska. Na úvod malá štatistika. Vidíte tu podiel pomoci v roku 2016 na celkovom financovaní v rámci ESIF za EU 8%, v Nemecku je to 4%. Veľmi nízke hodnoty, že? Nevypovedá to o tom, koľko prost, percent prostriedkov sa musí preverovať na relevantnosť oprávnenia, e, štát, či je to štátna pomoc alebo nie. aké problémy konkrétne vyvstávajú pri implementácii e, práva štátnej, o štátnych pomociach v rámci financovania v rámci EFRE. Prvá oblasť je výskum, inovácie. Týka sa to celého procesu inovácií, transfer vedomostí a tak ďalej. Druhé ťažisko to je znižovanie CO2 v komúnach a v podnikoch. Príslušné aspekty vyvstávajú z týchto oblastí, a ich krátkosti načrtnem. Krátky prehľad na jednej strane Ide o lokálny charakter e, investícií, potom oblasti financovania, kde sú ťažké preverovať štátnu pomoc, štruktúry, ktoré sú blízke podnikateľskej sfére, energetická účinnosť ďalej a obnoviteľné energie a potom priama a nepriama správa prostriedkov. Kritéria, ktoré sa e, uplatňujú, aby sa zistilo, či ide o štátnu pomoc, poznáte ich, musí to byť podnik, musia byť použité štátne prostriedky, musí to byť zvýhodnenie, to musí pôsobiť selektívne a v konečnom dôsledku to musí ovplyvňovať e, hospodárskú súťaž členských krajín. To posledné kritérium nás privádza i k e, otázku lokálneho charakteru pri investícii. Tu si treba klásť otázky, či e, tovary a služby sa vymedzujú na geograficky uh, vyčlenené územie, či sa pri, pri, pridávajú cezhraničné investície. Toto kritérium sa veľmi ťažko preveruje práve pri cezhraničných zámeroch. Sú tu určité kľúčové body, ako sa tu postupuje. Je tu 12 rozhodnutí, kde sa konštatuje, že na základe lokálneho charakteru nejde o porušenie eh, hospodárskej súťaže. I tak by sme si želali, aby sa tieto poznatky systematicky spracovávali a mohli byť, byť aj oznamované o, eh, v rámci oznamovania štátnej pomoci. Ďalšou témou takto sú príspevky na inovatívne infraštruktúry. Tu sú tri úrovne ktoré sa po, správneho hľadiska posudzujú e, otázka e, nosných organizácií, prevádzkovateľov a užívateľov. Ide tu o to, aby tí užívateľia mali prínos z tohto príspevku nakoniec. Dôležité je, aby sa rešpektovalo právo, aby e, na užívateľskej úrovni sa potom <clears throat> stanovuje problém, že ťažko sa ten element stanovuje, alebo tá e, čiastka, veľkosť, vtedy, keď je tu množstvo e, služieb, ktoré sa v súčte ťažko e, postihujú, alebo sa nevie, do akej miere môže z toho použiť užívateľ v, tej, v rámci tej infraštruktúry. Považujeme za potrebné, potrebné a vykonávateľné prístupy na úrovni užívateľov. Ešte raz pohľad na tú štruktúru. Tu je vlastne ten nositeľ a prevádzkovateľ súkromná inštancia v rámci tendrov a tým pádom môže dojsť e, k e, chybám v rámci e, tendrového práva. Otázka znie, či sa riadili trhovými princípmi a tu sa vlastne musia e, riešiť tie trhové prístupy. Tu ide o to, ako sa oznamujú je pojem štátnej pomoci, benchmarky, priesme, priemerné e, e, ceny. Veľmi málo sa to, je to málo, veľmi ťažko vykonateľné. Dôležitá je trhová cena. Dôležité je e, otázka podnik. Eh, ako sa rozvíja vlastne, vlastne poskytovanie služieb a internalizácia. Veľmi ťažko sa tu obmedzuje, či tieto štruktúry sú vlastne oslobodené od štátnej pomoci alebo nie. To isté sa týka úrovne podnikov, či eh, tieto podporné vlastne služby naozaj povedú k štátnej pomoci. Tu treba mať e, naozaj e, vykonateľné postupy. Ďalší aspekt sa týka obnoviteľných energií a účinnosti energií. Vo všeobecnom nariadi o oslobodení určitých skupín e, sa to poníma tak, že investície, ktoré sa týkajú obnoviteľných energií, ale účinnosti, sa e, vlastne dávajú na jednu úroveň s konvenčnými investíciami a tie pridané náklady sa vlastne iba vnímajú ako štátna pomoc. To je veľmi byrokratický postup. I tu si vieme predstaviť zjednodušenie, aby sa stanovilo, ktoré e, náklady sú zaraditeľné do kategórie štátna pomoc Eh, potom zdieľanie a priame prostriedky, to sa už viackrát spomínalo. Pokiaľ ide o tie eh, priamo správovateľné prostriedky, právo nedefinuje. Pokiaľ ide o štátnu pomoc, základným princípom je to, aby porovnateľné projekty v tom priamom a zdieľanom eh, riešení prostriedkov aj pri prostriedkoch sa rovnako spravovali. Príkladom, ktorý by som tu uviedla, to je tá pečať e, excelentnosti, výnimočnosti. E, problém spočíva v tom, že ten v rámci horizontu 2020 sú lepšie alebo poskytujú sa lepšie podmienky, ako my dokážeme e, ponúknuť v rámci EFRE z zohľadnenia tohto práva. Musíme robiť preverovanie, keď podnik, vlastne, ktorý má takýto, takúto pečať výnimočnosti, e, viaže to na podporné prostriedky. Aj tu je potrebné dobré riešenie, tak aby sme zabezpečili harmonizáciu nástrojov e, tých e, spoločných ako aj priamých prostriedkov a takisto je potrebná zvýšená transparentnosť, pokiaľ ide o koncepcionalizáciu pri tej priamej správe, tak aby sme to dokázali lepšie identifikovať a realizovať. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Yeah, again, very useful. Thank you uh, for that. Ďakujem pekne, veľmi užitočné. Ďalší príspevok pani Žoržo Pulu. riaditeľka osobných útvarov, vývoj, hospodárstvo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani spravodajkynia, kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne za pozvanie a za možnosť diskutovať o rôznych prístupoch. Náš úrad sa snaží optimalizovať tieto politiky viac ako 30 rokov a ja tu budem ďalších 10 minút a približím vám naše skúsenosti. Moja prezentácia sa bude sústrediť na štyri podstatné okruhy, rôzne metódy, pravidlá, rôzne politiky, rôzne postupy dvoch týchto generálnych rejiteľstiev a rôzne metódy, e, výpočet podpory, pokiaľ ide o špecifické projekty, e, pokiaľ ide o DG Regio, tak treba vypočítať tú medzeru financovaní, tak aby sme dokázali určiť potreby projektov. Na druhej strane Eh, je tu rôzna intenzita. Pokiaľ ide o projekty, ktoré obsahujú prvok štátnej pomoci, tak nie je nutné aplikovať túto metodiku určovania tej finančnej medzery, ktorú akceptujú obidve generálne riaditeľstva. Ak máte nejaký iný projekt, ktorý je komplikovaný, ktorý zahrania obe riaditeľstva, budú vnímať iný spôsob, iný, inú potrebu financovania, napríklad lokálna infraštruktúra. Takisto aj v zmysle platného nariadenia nie je nevyhnutné určovať takúto medzeru vo financovaní, pokiaľ ide o projekty, ktoré generujú zisk, kde je celkový rozpočet pod 1 milión eur. Ale toto nie je tak, keď je tam štátna pomoc v rámci tohto projektu a keď tú intenzitu prostriedkov treba odhadovať. Toto je zdrojom zmetku pre správne orgány, pre riadiace orgány. Teraz ide o súkromné príspevky. Keď štát eh, investuje do novej infraštruktúry, ale keď zároveň aj poberateľom financovania cez ESIF e, celková miera z toho príspevku sa môže vypočítať ako sumár ESIF plus štát. Avšak súkromný príspevok, ktorý je ako štátna pomoc klasifikovaný, tak by si bol považovaný za štátnu pomoc. V tomto prípade štát by mal byť nutený čerpať úver, napríklad aj keď to nepovoluje národná legislatíva. Pokiaľ ide o rôzne pravidla, tak e, CPR stanovuje začiatočný dátum oprávnenosti 1. december 2014 a treba skúmať oprávnenosť pred predložením tej žiadosti, keď prebieha samotný projekt. Podľa pravidel štátnej pomoci oprávnenosť e, nastáva až po predložení žiadosti zo strany žiadateľa. Ak sú nejaké výdavky pred dátumom uplatnenia aplikácie, tak e, nie je táto pomoc oprávnená. Prípravné práce, ktoré sú realizované pred dátumom ukončenia, nie sú oprávnené na poberanie takejto pomoci. Aj keď v zmysle pravidel ESIF prípravné práce na projekt sú plne oprávnené na podporu. Takáto práca často predstavuje veľkú časť celkových nákladov príjemcu. Navrhujeme, aby sme rozšírili e, to obdobie uplatňovania až do na dlhšie obdobie. Aby sme sa vyhli potreby modifikovať už notifikované a schválené opatrenia štátnej pomoci, ktoré sú financované prostredníctvom ESIF, finančných nástrojov, pravidlá o voľbe v výbore finančných sprostredkovateľov, tie nie sú zosúladené, pokiaľ ide o politiku hospodárskej súťaže a finančnej politiky je nevyhnutné ich vyberať cez transparentné, otvorené, nediskriminačné e, výzvy, ale CPR umožňuje financovanie aj iným spôsobom e, v konkurenčnom postupe, napríklad in-house award, udelovanie kontraktov interných. To je všeobecné pravidlo. Nie je tu právna istota, že Eh, uplatňovanie takýchto interných eh, zadaní zákaziek bude eliminovať eh, tú výhodu zo štátnej pomoci eventuálnej. Pokiaľ ide o príjemcu, podľa pravidel o štátnej pomoci je to ten subjekt, ktorý dostáva pomoc, kdežto v rámci tých pravidel štátnej pomoci sú to tí, ktorí predkladajú žiadosť. Pokiaľ ide o infraštruktúru v takýchto prípadov, kde sú subjekty rozdielne, napríklad vlastník a dlhodobý prevádzkovateľ lease, alebo lease, ten, ktorý prenajíma infraštruktúru v takomto prípade, je otázka, ako sa to uplatňuje, či na príjemcu alebo na žiadateľa. Rôzne e, oprávnenosti. Všimli sme si, že projekty, ktoré boli schválené v rámci schválených operatívnych programov, nie sú oprávnené v rámci GBR, napríklad mm, konštrukčné práce, stavebné práce v prístavoch. To zvyšuje administratívnu záťaž, legislatívne požiadavky, ERDF fondy sú ťažko spracovateľné, pretože tam sa uplatňujú aj pravidla de minimis. To vedie k mimoriadnej administratívnej záťaži pre riadiace orgány, keď aplikujú de minimis pravidla. Rôzne politiky, štruktúralne fondy podporujú sektorovo orientovaný alebo odvetvovo orientovaný prístup, pričom pravidlá štátnej pomoci si vyžadujú neselektívny prístup. Takéto rozlišovanie má dopad na implementáciu stratégie RIS, sú tu špecifické sektory odvetvia, ktoré majú mať zabezpečený hospodársky rozvoj. Avšak sektorovo špecifické aktivity sú považované za selektívne a štátna pomoc je poskytovaná zriedka. A sú to mnohé situácie, ktoré sa dajú považovať za poskytovanie štátnej pomoci aj napriek tomu, že ide o rozmanité odvetvia. Na druhej strane rôzne kategórie štátnej pomoci môžu mať iné typy dopadu, napríklad, pretože nie sú aj tak atraktívne pre mnohé podniky. Tieto dve politiky sú troška rozdielne. Na jednej strane kohezná politika má podporovať inovatívne spoločnosti, aby podporovali rast a konkurencieschopnosť. Na druhej strane politika hospodárskej súťaže EU sa považuje, teda považuje za tie inovatívne aktivity, ktoré sú bližšie k trhu, že, že vedú k deformácii trhu a že so spomalujú procesy. Pokiaľ ide o postupy Dôležitý problém je potreba naplňať tie ciele a takisto rôzne posudzovanie štátneho financovania, ako aj EU financovania. Sú tu viaceré formuláre, databázy, e, tie princípy, ktoré uplatňujú dve generálne riaditeľstva sú troška rozdielne a tým pádom aj iné požiadavky na databázy SANI, SAR, IFC, tam. Chceme podporiť interoperabilitu medzi jednotlivými systémami, takisto považujeme za dôležité predpokladať e, uplatňovanie a zverejnenie len jedného rozhodnutia o schválení, čo bude pokrývať tak subjekty štrukturálnych fondov, ako aj iných e, v prípade veľkých e, projektov štátnej pomoci. Posúdenie, monitorovanie a požiadavky na audit to robí, jedna, to robí jeden subjekt vo viacerých veciach. Napríklad ale ex post posúdenie financovania alebo schém štátnej pomoci to bude zapracované do ex post hodnotenia opäť cez publikovanie transparentnosť. Musia zabezpečiť rovnaké e, požiadavky na zverejnenie a transparentnosť, tak aby znižovali administratívnu záťaž týchto riadiacich orgánov. Navrhujeme, keď je financovanie nejaké opatrovanie cez štrukturálne fondy, tak aby tie pravidla boli pokrývané pravidlami, ktoré sa týkajú ESIF. Vedeli by sme odporúčať prístup DG Agri milníky a postupy v rámci OP a DG Comp. Je to dôležité, pretože sa viažú na platby, na výkon na viacerých miestach a dôle, ďalšie dôležité veci. Avšak pokiaľ ide o opatrenia, vyžadujeme oznámenie. Pokiaľ ide o DG Comp, tak tam ten proces trvá 6, respektíve viac mesiacov. Tam je riziko potom, že milníky v rámci operačného programu nebudú zabezpečené z dôvodu omeškaní v procedurálnych záležitostiach často nebývajú tie notifikácie právom dobre pripravené, teda to je právom takáto pripomienka. Ďalej je tu potreba ďalšieho usmernenia a objasnení, ako v otázkach zjednodušených nákladových možností. Pokiaľ ide o GBR, pozmenenie, tak tam nebola dostatočná právna istota, keď bola poskytovaná pomoc a bola vypočítaná na základe zjednodušovaných nákladových možností Simplified Cost Options napriek tomu, že DG Development a ostatní aktéry chceli e, stimulovať k takému používaniu týchto nákladových možností zjednodušených, tak nie je to tak ľahké, pretože nie sú tu dostatočné predpoklady vytvorené. Ťažko sa určuje aj pri infraštruktúre lokálneho charakteru, či skutočne ide o lokálnu infraštruktúru a či nezahrania štátnu pomoc, alebo či tá lokálna štruktúra nie je dostatočne lokálna a či je to pokrývané článkom 56 GBR z tohto vyplývajú ťažkosti, ktoré sa týkajú posúdenia projektov, ktoré sa viažú k nejakému územiu. Napriek tomu, že sú to intervencie k istému miestu viazané alebo lokalite, ako zabezpečiť to posúdenie v oblastiach, ktoré sú pri hraniciach alebo v mieste ako je Ateny, sú stále lokálne. Ďalej ETC projekty, tie si vyžadujú cezhraničnú spoluprácu partnerov z dôležitých krajín. Vítam iniciatívu komisie rozšíriť uplatňovanie GBR aj na takéto projekty, ale máme radikálnejší prístup z pohľadu obmedzeného rozpočtu a cieľov tohto projektu. Navrhujem, aby sme preskúmali možnosti vyňať e, budúce aktivity e, z tých pravidel štátnej pomoci, aspoň do istej miery. záverom musíme povedať, že napriek tomu, že bolo prijatých viacero krokov, a že za posledné programovacie obdobie e, došlo k istým zlepšeniam. E, musíme spraviť viac, pokiaľ ide o zjednodušenie, optimalizáciu a harmonizáciu medzi dvoma politikami. Ďakujem veľmi pekne. Uh, wow. Uh, uh, Chceli sme hovoriť o ťažkostiach, ktorým čelia členské štáty. Vypočuli sme si dlhý zoznam ťažkostí, ktorým čelia. E, bolo by užitočné, nie je to na programe Keby komisia na konci tejto časti zareagovala na niektoré z týchto vecí, nie je to na programe, ale pán Kúkel alebo niekto z kolegov, keby ste sa chceli k tomu vrátiť, mali by ste mať priestor. E, medzi tým ale poďme k tretiemu príspevku v rámci tejto časti. Pani Pamela Rubel, deputy director monitorovací úrad pre hospodárskú súťaž a ochranu spotrebiteľov v Polsku. Joyce. Uh, hello. Uh, I'm very honored to be here and to have a dope... Ďakujem. Uh, je mi cťou byť tu a mať možnosť vystúpiť uh, v záležitosti štátnej pomoci a financovania v rámci FC fondov. Povedala by som, že moja prezentácia bude veľmi stručná, nakoľko som aj donútená potvrdiť to, čo povedali kolegovia z Grécka a z Nemecka Naozaj vítam, že ste už tieto veci spomenuli, ale možno aj napriek tomu no, dovolím si podeliť sa o niektoré polské skúsenosti v tejto záležitosti. Kolegovia z Európskej komisie sa sústredili na budúcnosť ja by som povedala, že by som možno si dovolila taký exkurs do minulosti, lebo najlepší spôsob, ako nastaviť veci do budúcna, je vyhnúť sa chybám z minulosti. Štátna pomoc ako súčasť e, práva hospodárskej súťaži a FC fondy ako súčasť politiky hospodárskej súťaže sa skladajú z dvoch sád pravidiel. E, dve sady pravidiel, dve sady politík a tým pádom aj dva pohľady. Nedávna tendencia je považovať pravidla štátnej pomoci ako prekážku e, vynakladania prostriedkov v rámci kohezného fondu. Téza je, že implementácia jednej politiky EÚ ohrozuje e, nepriamo implementáciu inej, ekvivalentnej. To je veľmi nebezpečná téza. Z dôvodu skutočnosti, že ja som sa zaoberala už, ja som zaoberám dlhé roky otázkami štátnej pomoci, povedala by som, že ten pohľad e, na štátnu pomoc je pre mňa prirodzenejší. Doplnila by som dodatočnú otázku a síce, akú úlohu zohrávajú európske fondy v oblasti štátnej pomoci, aká miera štátnej pomoci je poskytovaná zo strany EÚ, aký je teda potenciálny dopad na hospodárskú súťaž a na obchodnú výmenu v rámci EÚ, pokiaľ ide o teda aj financovanie z týchto zdrojov. Naozaj som e, vďačná, že pán Kopman už spomínal, že 20 až 25 percent 10 až 20 tých prostriedkov z EFSI sa týka takýchto projektov štátnej pomoci. Pokiaľ ide o Polsko, tam sú tie údaje troška rozdielne, lebo môžeme povedať, že 27% celkových výdavkov a 22% všetkých projektov EFSI boli pokryté štátnou pomocou. Možno Polsko teda nie je najlepší príklad v tejto veci. No, z dôvodu obmedzeného času sa budem sústrediť na hlavné oblasti, kde Polsko zaznamenalo problémy hlavne pokiaľ ide o to rozhranie, pokiaľ sú pravidla štátnej pomoci a čerpanie fondov EFSI. Rozdielal som tie okruhy problémov do troch oblastí, troch okruhov, teda dva sady pravidiel, rôzne ciele politiky a zdvojené duplicitné povinnosti. Nie sú tak prísne zadefinované tieto kategórie, či niektorý problém sa môže objaviť v viacerých kategóriách a je tam istý prienik. Existencia dvoch sád, dvoch množín pravidiel nie vždy a nevyhnutne znamená, že si odporujú. Každopádne, keď sa objavia dve definície jednej koncepcie, jedného konceptu, napríklad inovácia, projekt, príjemca alebo nie plne konver- konvergentné katalógy opravných nákladov, to spôsobuje implementačné ťažkosti dva ciele dvoch politík, rozdielne ciele politík, teda politika hospodárskej súťaže a kohezná politika, to treba dať do rovnováhy. Čo tým mám na mysli? Cieľom politiky hospodárskej súťaže je ochrániť vnútorný trh a zabezpečiť, že rovnaké pravidlá budú fungovať pre všetky subjekty, ktoré sú na trhu. Ale aj cieľ kohezné politiky je zabezpečiť rovnaké pravidlá, avšak isto vytvorím rovnováhy preto je nevyhnutné uvažovať nad tým, ako je zabezpečiť takúto nivelizáciu podmienok, bez toho, aby nevyhnutne mali z toho prospech len tie subjekty, ktoré fungujú v rámci najmenej rozvinutých regiónov. Tretia kategória, ktorú som nazvala zdvojené alebo duplicitné povinnosti, tie sa vždy budú týkať administratívnej záťaže, v mnohých prípadoch dokonca nadmerné záťaže, ktoré v extrémnych prípadoch, v situáciách môžu viesť k rezignovaniu na takéto projekty spoločného rozvoja. Každá strana DG Compet a DG Regio si obhajuje svoje postupy, čo je evidentné. Otázka ale znie, či sa dá čokoľvek spraviť aby, smerom k harmonizácii týchto postupov. Rada by som vám teraz stručne ukázala tie presné príklady záležitosti problémov, ktoré sme evidovali konštatovali v Polsku. Jeden z najväčších problémov, jeden z najväčších problémov, už to spomínala kolegyňa z Nemecka, sa týka toho, že iným spôsobom sa pristupuje k analogickým projektom a to len z dôvodu rozdielných zdrojov financovania. Mám tým na mysli centrálne riadené EU projekty a fondy, kohezné fondy, ktoré sú k dispozícii členským štátom. V jednom prípade musíme sa riadiť pravidlami štátnej pomoci, teda fondy, ktoré sú k dispozícii pre členské štáty. V iných opačných prípadoch tie projekty nespadajú do rozsahu pravidel štátnej pomoci, v dôsledku čoho príjemcovia dávajú prednosť e, uplatňovaniu centrálne riadení fondov, pretože financovanie z takéhoto zdroja nespadá do rozsahu štátnej pomoci. Ako teda vidíte, e, môžeme dokonca hovoriť aj o istých prienikov Horizon 2020 a operačné programy. A rivalite pokiaľ ide o opravnené náklady, tak tá komplexnosť pravidel štátnej pomoci vedie k nedostatku jednoznačnosti, dokonca potom následne aj k nedostatku právnej istoty. Ďalšia vec je obmedzená možnosť e, používania zjednodušenej nákladovej metódy. To spomínala už kolegyňa z Grécka. Ďalší problém, ktorý sme konštatovali v Polsku, je diskrepancia medzi tou medzerou financovaní, ktorá by mala byť vypočítavaná v prípade projektu, ktorý generuje nejaký príjem a Intenzita pomoci v rámci projektov, ktoré spadajú do štátnej pomoci. To už spomínala kolegyňa z Grécka, takže nebudem to opakovať. Už som stručne spomínala tú medzeru medzi politikou hospodárskej súťaže a koheznou politikou. Chcela by som ale ukázať, ako táto politika vyzerá v praxi a aké e, dôsledky z nej môžu vyplynúť. V prípade Polska sa táto vec objavila v dvoch kontextoch. Začnem tou najnovšou. Keď isté aktivity, činnosti, ktoré boli schválené komisiou, konkrétne DG Regio v rámci operačných programov, nemohli byť implementované z dôvodu nedostatku kritérií kompatibility pre štátnu pomoc. Takéto režimy alebo takéto typy projektov si vyžadujú oznámenie komisie a my ešte stále tieto veci doriešujeme. To sa týka energetiky, eh, oblastného vykurovania, chladenia. Druhá vec, eh, objavuje sa to aj v predchádzajúcich programovacích obdobiach, 2007-2013 konkrétne, kde tie nové zmenené pravidlá o štátnej pomoci nadobudli, vstúpili do platnosti a tá zmena sa týkala vylúčenia z regionálnej pomoci toho odvetvia energetiky. Udialo sa e, počas implementácie operačného programu takéto niečo. Čiže uprostred obdobia plnenia alebo čerpania. Čo viedlo k situácii, kde tie projekty, ktoré boli financované na začiatku výhľadu a potom tie projekty, ktoré boli naplňované v zmysle predchádzajúceho režimu štátnej pomoci a analogické projekty v záverečných štádiách boli zaobchádzané iným spôsobom. Pokiaľ ide o úroveň financovania, intenzitu pomoci a rôzne opravnené náklady. Toto spôsobuje výrazné omeškania, pokiaľ ide o implementáciu politiky súdržnosti. Významné, ktoré sa počítajú na mesiace, ak nie roky. Ako som spomínala, my nespochybňujeme ani potrebu jednotlivých postupov v niektorých prípadoch, ani legitimnosť ich uplatňovania, audity, monitorovanie sú nevyhnutné, e, osobitne keď si vezmeme do úvahy, že viac a viac zodpovednosti je prenášané na členské štáty, napríklad z dôvodu mm, úprav, ktoré sa týkajú blokových výnimiek. Ide skôr o ten pokus, ale harmonizovať, možno sa ukáže, že forma oznámenia alebo jeden formulár pre oznámenie bude splňať požiadavky výkazov na obe generálne riaditeľstva, tak komp ako aj regio. Aby som to zhrnula, tie problémy a tie výsledky, ktoré sme zaznamenali v Polsku, za také logické odporúčania smerujú k harmonizácii a k lepšej koordinácii. To je ďalšia vec, ktorú si požičiam od kolegyň keď to zopakujem. A síce nejde o zrušenie tých pravidel alebo postupov, ktoré majú svoje oprávnenie alebo svoje, svoje argumenty. Ide o to, aby sme ich preskúmali, aby sme ich štandardizovali tam, kde to bude možné. Dovolte mi teda poskytnúť ešte niekoľko postrehov, ktoré vyplynuli z polských situácií. Veľmi stručne Najskôr by som rada poukázala na potrebu harmonizácie trvania pravidel štátneho, štátnej pomoci s programovacími obdobiami ESIF, vrátanie princípu N+. Takisto poskytnúť e, úvodnú verifikáciu, úvodné overenie z pohľadu štátnej pomoci pri schvalovaní operačných programov. To by bolo veľmi vítané možno zrýchlené konanie, pokiaľ ide o výklad e, pravidel štátnej pomoci v, prípade teda projektov ESIF. Aj to by skutočne sme privítali. Vzájomné uznávanie výsledkov vyhodnocovania auditov. Takisto preskúmanie a zjednotenie definícií. Aj to by bolo naozaj veľmi vítané. Niektoré z týchto postrehov, z týchto návrhov už boli implementované Európskou komisiou. A to je dôkazom z môjho pohľadu, že sú to dobré myšlienky, dobré postrehy. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Thank you. Another, uh, ex- excellent Ďakujem pekne. Ďalší vynikajúci príspevok. Máme trošku času, takže bolo tu veľa príkladov, kde sú tie ťažkosti Takže možno teraz dostane slovo komisia, aby reagovala na niektoré z týchto vecí. Boli viac technické tie body, takže pokázalo sa tu na problémy a ktoré si vyžadujú objasnenie, takže bolo by dobre, ak by ste to teraz objasnili. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne kolegom z členských štátov, ktorí urobili takéto detailné prezentácie. Nie je možné teraz riešiť všetky tie veci, ktoré tu boli spomenuté. Ani si nemyslím, že by to bolo na mieste, pretože kolegovia to povedali sami, že niektoré z týchto vecí sa týkajú skôr minulosti a nie súčasnosti a niektoré z nich, ako sme to chceli vysvetliť, budú riešené v rámci novej viacočného finančného rámca. Myslím si, že druhá vec, a to je také základnejšie, a tieto dve politiky podstate sa venujú e, odlišným cieľom a to prepojenie medzi politikami je veľmi úzke, malé. V Polsku je to možno viac ako v priemere, ale ako sme videli e, od kolegyne z Baden-Württemberska, tak tam to je na úrovni 4%, v Polsku až 20%, ale v priemere je to teda 20, 10%. A preto na tej základnej úrovni musíme sa spýtať otázku, či skutočne chceme rozšíriť tie prísnejšie podmienky, ktoré sa týkajú štátnej pomoci, pokiaľ ide o všetky výdavky z ESIFu, pretože treba byť obohľad, obozretný, tieto pravidlá budú trochu zväzujúce a je dobrý nápad mať takéto jednotné pravidlo pre celý ESIF. To by znamenalo, že viaceré intervencie by už neboli možné, ak by tu neboli nejaké pozorovateľné hrozby pre vnútorný trh. Ja si myslím, že to je úplne základná reakcia, ale je veľmi dôležitá, pretože je to dôležité vzhľadom na to, ako je pripravená zmluva, že ak teda nezharmonizujete to, čo je vlastne aj dôležité, tak budeme mať dve pravidlá. Tretia vec je, ako môžeme zosúľadiť, využívajúc spoločné definície, využívajúc porovnateľné požiadavky proporcionality. Ja si myslím, že tu sme urobili veľký pokrok z môjho pohľadu za ostatné roky tým, že sme zaviedli takéto zjednodušenia, napríklad zjednodušenie možnosti nákladov, možno sa to dá potom rozšíriť ešte, ale toto istotne je veľké zlepšenie. Dovolte mi však povedať aj nasledovné. Sú tu prípady, a je ich síce málo, kde ešte stále máme notifikácie. Nemám pred sebou teraz konkrétne štatistiky, ale prekvapený by som bol, ak by sme mali viac než 5 až 10 notifikácií ročne v rámci DG Competition, pokiaľ ide o výdavky v rámci ESIF. Môžem na to dať ruku do ohňa. Takže každých 5 rokov máte e, nejaké notifikácie ohľadne projektov v rámci ESIFu, ak ste členský štát. A v niektorých z týchto prípadoch sme zistili veľké problémy a obavy zo strany hospodárskej súťaže. Uvediem príklad. Napríklad upgradeovanie priemyselnej výbavy na to, aby sa plnili unijné štandardy. To je niečo, čo je dovolené v rámci politiky štrukturálnych fondov, ale typicky neumožňujeme, aby sa tieto štandardy plnili v rámci štátnej pomoci. Prečo? Pretože podniky, ktoré pracujú v rámci toho vnútorného trhu, musia platiť za takéto zlepšenie samotné. To znamená, ak niektorým operátorom dáme takéto dotácie, tak je tu vlastne priamy dopad aj na hospodárskú súťaž. Takže ja si myslím, že to poukazuje na to, že tých pár prípadov, ktoré tu máme, a máme pár teda, ich riešenie môže trvať dlhšie, pretože to je komplikované. Napríklad, pokiaľ ide o cesty, kde sú koncesie, ako viete, cesty, ktoré nie sú predmetom koncesie, tak tieto sú ne- nenotifikovateľné. Prečo? Pretože sa neangažujú v oblasti štátnej pomoci, ale keď tu máte držiteľa koncesie a máte málo takýchto veľkých koncesných podnikov, skôr také skupiny, a je tu potenciál na to, aby tu došlo k nadmernej kompenzácii, napríklad v prípade, keď nebola notifikácia, teraz nehovoríme, a tu poviem na rovinu, nehovoríme tu o 50 miliónoch, hovoríme tu potenciálne o desiatkách, stovkách miliónoch eur, tak potom samozrejme to má veľký dopad na podmienky hospodárskej súťaže. Takisto poviem, poviem že to má veľký dopad aj pokiaľ ide o štátne financie, ak členské štáty nadmerne kompenzujú takýchto operátorov a ich konkurencia je veľmi pozorne monitorovaná. Aj oni to monitorujú, ak majú pocit, že ich konkurencia dostáva štátnu pomoc, samozrejme, budú žiadať od nás, aby sme to preskúmali. To znamená, niekedy tieto prípady trvajú dlhšie a to z dobrých dôvodov. Týmto sa dostávam k poslednej veci. E, chcem povedať, že každý štát, ako som to chcel vysvetliť, má úrad pre štátnu pomoc, koordinačné centrum, ktoré má k dispozícii privilegované kontakty s nami a my investujeme do toho veľmi. Niektoré z tých označených otázok by mohli byť prediskutované aj s nimi na prvej úrovni, ako napríklad e, to, ako naložíme s inovačnými centrami, ako tu delíme medzi súkromnými a štátnymi nákladmi v rámci infraštruktúry, pretože tieto poznatky vlastne sú bytostne dôležité pre nich. Ale dnes by som chcel pozvať kolegov, ktorí robili detailne prezentácie a to si zaslúži pochvalu, aby sa s nami stretli a dúfam, že kolegovia z DG, Regio a Budget budú spokojní, keď prídete a budeme hovoriť o týchto otázkach, pretože my sa vždy chceme dozvedieť čo možno najviac. Nechcem sprostredkovať dojem, že sme defenzívni alebo že nechceme počúvať tieto veci. Ja chcem lepšie pochopiť tieto problematiky, ale zároveň chcem, ako som to už aj povedal, zareagovať skôr všeobecnejšie, pokiaľ ide o povahu týchto dvoch politík. Ďakujem. Ďakujem, budete struční. Ja iba zdôrazním, ako to už bolo povedané, že my pracujeme na zvyšovaní zjednodušovaných cost option postupov. To je tá oblasť, kde sme urobili pokrok v rámci nového nariadenia, v rámci tých všetkých návrhov, ktoré komisia predložila do posiaľ od konca mája na začiatku júna. A ďalšia oblasť, kde sme v rovnakej rovine ako aj vy, to prepojenie medzi auditmi a hodnotením a my budeme vychádzať z tých hodnotení, ktoré teda už boli urobené, kde sa využívajú audity, ak sú tieto k dispozícii. Toto sú teda myšlienky, ktoré v plnej miere v tom základnom akte berieme do úvahy. Ďakujeme pekne za vaše reakcie. Istotne kolegovia na to zareagujú a skontaktujú vás. Možno teraz môžeme dať slovo spravodajkyni, nech sa páči. Chcela by som sa vám poďakovať za tieto informácie. Hoci v tejto chvíli sa zdá, že sú to dve pozície, ktoré sú odlišné, treba povedať, že sú doplnkové. To znamená, veľká časť toho, čo ste povedali, je vlastne súčasťou minimálne toho, čo v každom prípade využije teda aj dvor auditorov a vďaka tým príspevkov generálne rejiteľstva regie v oblasti dopravy a tak ďalej. Tam máme teraz prístup a máme teda e, snahu, aby tu bol stály dialog s komisiou, to znamená my aj s týmito dvomi generálnymi riaditeľstvami, ktoré sú tu zastúpené, chceme spolupracovať v intenzívnej spolupráci a ďalej. Cieľom je, aby sme tie postupy pre užívateľov zjednodušovali, veď tu predsa ide o realizáciu európskeho rozpočtu tento je veľmi komplikovaný, to treba priznať vzhľadom na tie politiky, ktoré si to vyžadujú. A aj administratórom. Administratóri týchto fóriem štátnej pomoci poukázali na viaceré otázky, napríklad schopnosť toho, že štátne pomoci môžu viesť k vytváraniu štát, e, pracovných príležitostí a to sa môže týkať aj tej štátnej pomoci ako aj dotácií zo strany Európskej únie, ale treba povedať, že zo strany občanov, ale aj prevádzkovateľ sa to vníma celé veľmi pozitívne. To je vlastne ten postup, ktorý sa snažíme my tu implementovať vždy, keď meníme e, rozpočtové poriadky, alebo keď napríklad v rámci budúceho absolutória budeme zapracovať nejaké odporúčania, ktoré majú za cieľ ďalšie zjednodušenie. Inak by tu mohol vzniknúť dojem, že európsky rozpočet je taký komplexný, alebo že tieto dotácie sú tak komplikované, že by možno bolo lepšie hľadať e, podporu niekde inde. A to by bolo strašné, ak by sa nám nepodarilo zabezpečiť v tejto oblasti komplementaritu. Preto to my všetko berieme na vedomie, čo tu odznelo, aj to, čo povedali kolegovia za komisiu. Pokázali ste na celú paletu opatrení, ktoré my veľmi pozorne preskúmame, na to, aby sme riešili otázky, ktoré ste tu spomenuli Niektoré veci sa dajú riešiť, pretože sú tu aj odlišné ciele, ktoré sa sledujú. A definuje sa to rôznymi spôsobmi, ale čo je dôležité, aby sme sa vyhli nejakým kontradikciám. A toto vlastne bolo spomenuté aj z vašich úst, takže ďakujem pekne za vaše úsilie, za tieto informácie budeme naďalej v spolupráci s komisiou na to, aby sme tie vaše problémy čo možno naj, najvčasnejšie doriešili. Ďakujem pekne. Ďakujem, chcel by som povedať. Ja nie som pani Gresle, to ste si iste všimli, bo už nie je tu dnes, takže Takže ja by som teraz dal predsednícku štoličku pani Ayala Sanders, ktorá je tak spravodajky ako aj predsednička. Pre zvýšok dnešného zasadnutia sa ospravedlňujem. Ďakujem pekne. A budem hovoriť po španielsky, prepáčte, takže teraz budeme pokračovať ak tu nie sú žiadne prihlásení o slovo, tak teda prejdeme k prezentácii, ktorá je nasledovná a súvisí to s tým, že ako robiť osvetu a zabezpečiť súčinnosť štátnej pomoci a európskeho financovania. Slovo dostane pán Nils Erik Broko, ktorý je z e, Dvora auditorov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážené dámy a páni, členovia výboru, chcel by som sa poďakovať za to, že ste ma pozvali na toto verejné vypočutie o štátnej pomoci. A po druhé by som chcel povedať, že istotne oceníte to, že sme sa venovali teda tomu, či tieto dve otázky sú kom- doplnkové. Takže máme tu viacero informácií ohľadne toho, že treba sa pozerať na to, aké miery sa majú tieto pravidlá zbližovať, pokiaľ ide o štátnu pomoc a európske financovanie. V našej správe sme skúmali, otázky, ktoré sa týka využívania financií za obdobie 2010 až 2014. Mali sme tu 50 prípadov neplnenia pravidel štátnych, štátnej pomoci, 16 sa týkalo finančného charakteru, vo všeobecnosti toto bolo zhruba 13 eh, tej chybovosti ročnej, 92 z tohoto sa týka práve ERDF a CS a všetky ostatné mali teda finančný dopad práve v týchto dvoch oblastiach kohezných fondov. Istotne viete, že projekty ESF spadajú teda pod pravidla de minimis a tým pádom tu nedochádza k porušovaniu štátnej pomoci. Takisto sme klasifikovali tieto chyby v štyroch kategóriách. Tie, ktoré sú najzaujímavejšie, sú tie, kde je veľká intenzita pomoci, kde je 10 chyb, ktoré majú finančný dopad a absencia nejakého stimulu. To je 5 až 16 v tejto kategórii finančných chýb. Takisto sme sledovali otázky neplnenia pravidel a zistili sme, že e, to, čo urobila komisia členské štáty, pokiaľ ide o to, pokiaľ ide o komisiu, tak DG Regi ako aj EMPO našli viaceré chyby a týkali sa tých problémových schém štátnej pomoci, ale takisto sme sa sústredili aj na to, do akej miery to má doplnkovosť, pokiaľ ide o štátnu pomoc. Pozerali sme sa na chyby v jednotlivých systémoch, ale nepodarilo sa komisii urobiť komplexnú analýzu toho, aby využilo, využilo spolunaučenia z predchádzajúcich chýb, pokiaľ ide o príčiny chýb a tak ďalej. A pokiaľ ide e, o túto otázku, zistili sme DG Regio, e, neboli tu dostatočné e, neboli urobené otázky, neboli urobené kroky, ktoré by viedli k vymáhaniu poskytnutej pomoci, pokiaľ ide o porušenia, ale v niektorých prípadoch štátnej pomoci DG.com, pokiaľ ide monitorovacie postupy, tu sa našli viaceré problémy, avšak toto nebolo v súlade s tým hodnotením. Jedna dôležitá otázka, tak ako toto už bolo povedané zo strany viacerých rečníkov, e, mali sme tu náš odhad minimálneho dopadu v rámci e, e, obdobia 2014 Geber tie opatrenia, ktoré tu boli poskytnuté z 2014 Geber, tu došiel na, k nárastu zo 60 až na 90 ako to povedal predchádzajúci rečník, a pokiaľ ide o mm, e, financie, tak boli potvr- pokryté dve tretiny a teraz je to už na úrovni 74%. A čo je dôležité, boli tu určité úpravy, navýšenie záberu, ako to bolo povedané, ale takisto aj zmena, pokiaľ je uplatnenie toho princípu stimulu. A toto je z našej strany dôležité zistenie, aj pokiaľ ide o prípady, kde nedošlo k plneniu pravidiel. Tá správa sa venovala teda rokom 2010 až 2014. My sme extrahovali tie zistenia z našich výročných správ 2015 až 2016 a myslím, že tu máme tri také posolstva. Vidíme, že sú tu prípady neplnenia pravidel štátnej pomoci, ale čo je veľmi dôležité, máme stále menej chyb, ktoré majú finančný dopad a na záver zdá sa, že alebo dôvod, prečo tu takáto redukcia v tej miere chybovosti s finančným dopadom, to súvisí s, s GBR 2014, tak ako som povedal, to tu súvisí s tým aspektom finančného stimulu. A za rok 2015 sme našli 7 prípadov, ktoré mali finančný dopad, 2016 sme mali 11 prípadov, ale neboli tam žiadne chyby, ktoré by mali finančný dopad. Takisto by som chcel v rámci tej špecifickej e, správy sme sa snažili identifikovať overené postupy, dobré postupy, pokiaľ ide o všeobecný postup týka sa všetkých schém pomoci, to je napríklad Dánsko, napríklad screening štátnej pomoci ohľadne všetkých legislatívnych návrhov v tejto fáze. A ďalší overený postup, ktorý sme zdôraznili, e, alebo si všimli, to bolo Portugalsko, to sa týka toho stropu de minimis, kde Portugalsko využíva centrálny register ohľadne pomoci poskytovanej pod de minimis takisto sme zistili, že všetky z tých orgánov, a počuli sme to vlastne aj z úst kolegov, že tá otázka tejto problematiky je veľmi komplikovaná a to sa e, to povedalo 90 až 100 e, týchto organizácií a povedali, že by bolo dobre, ak by v budúcnosti boli určité praktické usmernia, pokiaľ ide o prípadové štúdie, dodatočné školenia, kde by sa využívala tá expertíza ohľadne štátnej pomoci. A pokiaľ ide o komisiu, my sme zdôraznili, že vtedy Spoločný akčný plán bol zriadený medzi DG Regio a DG.com a toto bolo aktualizované, ako sme to počuli zo strany kolegov z komisie, opakovane. Najnovšia aktualizácia sa týka obdobia 18 až 22. Na to, aby sa zlepšila osveta a vymožiteľnosť štátnych pravidiel, komisia by mala poukazovať na tie neregulérnosti, ktoré sa týkajú štrukturálnych fondov a takisto je pokiaľ ide o OLAF, aby bola zabezpečená, zabezpečená, zabezpečené zmapovanie príčin týchto problémov. A na komisijnej úrovni, pardon, na úrovni členských štátov treba zabezpečiť to, aby tie kontroly zo strany orgánov boli riadne, aby boli členské štáty pozbudené k tomu, aby zriadili ten register pomoci de minimis. A to je z mojej strany všetko a ďakujem pekne za vašu pozornosť. Sí, pues muchísimas gracias, señor Brokop. Ha sido... Ďakujem pekne, pán Kop. Ďakujeme pekne za tento prehľad o vašej práci. hecho la comisión que esperamos que vayan justamente también en la misma dirección. Y ahora eh, querría darle la palabra al, eh, al señor Loic Wagner, eh, administrador. A teraz dostane slovo pán Loic Wagner, ktorý je zamestnancom generálneho riaditeľstva súdneho dvoru a on nás bude informovať o tom, do akej miery jednotlivé súdne postupy sa venovali toto problematikou štátnej pomoci a financovania zo strany Európskej únie. Zdá sa, že sa niekto prihlásil. Nech sa páči, pani Fernández. Ja by som sa chcela vyjadriť k záverom prezentácie súd dvoru auditorov a chcem povedať, že tie odporúčania pre DG Regio boli implementované Aspoň to prvé odporúčanie bolo riešené akčným plánom, pokiaľ ide o usmernenie ohľadne školení členských štátov, takisto záznam o tých neregulárnostiach. My sme stanovili typológiu tejto chybovosti, kde sme zaznamenali naše vlastné zistenia, ale takisto máme už od tohto roku aj detálne štatistiky ohľadne typológii, ako to naznačili auditové orgány a zabezpečujeme usmernenie týmto orgánom tým, že zdieľame s nimi, ako som to povedala, e, zoznam a odporúčame, aby sa tohto zoznamu držali tieto úrady. Ďakujem pekne. takže e, som si bola istá, že zareagujete, pokiaľ ide o tie lehoty. Chce sa ešte niekto vyjadriť k tomu, čo tu bolo povedané? Ak nie, tak dostane slovo posledný rečník, pán Lojk Wagner z súdneho dvora. Ide tu o otázku postupov v rámci súdneho dvora. Asi, ah, Señor Wagner, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Je vous remercie, madame la présidente. Pán Wagner, máte slovo. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, ďakujem pekne za to, že ste ma zavolali tejto téme, kde hovorím o štátnej pomoci, o financovaní, či tieto sú kompatibilné. Ide o tému, ktorá má dôležité rozmery hospodárske, finančné, politické, ale aj právne. Pokiaľ ide o kontrolu právnu, Tie štatistiky poukazujú na to, že právo ohľadne štátnej pomoci e, je častokrát napádané, napríklad od roku 2010, pretože vidíme, že už v roku 2010 až do dnešného dňa, pokiaľ ide o štátnu pomoc, mali sme tu viaceré témy, ktoré boli zatvorené ako v celom období od 54 až do roku 2009. Pokiaľ ide o otázky e, štrukturálnych fondov, tie štatistiky už nie sú až také obsažné. Ak by sme chceli byť presnejší, pokiaľ ide o tieto otázky. Sú tu témy, ktoré sa týkajú nielen štátnej pomoci, ale štrukturálnych fondov. Tu máme výsledky, ktoré sú oveľa e, výnimočné, ak to tak môžem povedať. Tieto otázky sú zrietavé, pretože sú tu niekedy žaloby, pokiaľ ide o zrušenie v prípade, kde boli uplatnené alebo porušené podmienky štátnej pomoci. Máme tu však tri spory, ktoré e, pokázali na to, do akej miery štátna pomoc sa venuje tejto otázke. Takže pri týchto sporných otázkach boli aspoň z hypotetického hľadiska naformovala niektoré otázky a toto sa teda vysvetľuje tým, že e, súd, ako aj tribunál častokrát boli vyzvané, aby sa vyjadrili, pokiaľ ide o prepojenie štátnej pomoci a sociálnych dáv, sociálnej pomoci. Súdne dvory sa však musia držať žaloby jednotlivých strán a súdny dvor, dvor 3. mája v jednom e, šetrení proti Dynamics, e, že sa v tomto prípade nemôže vyjadriť. Tu by som sa teraz obmedzil už v rámci svojej prednášky iba na rozšírenie tej kontroly v rámci európskych sudcov a po druhé aj pokiaľ ide o štátne zdroje a, a takisto pokiaľ ide o štátnu pomoc, ktorá súvisí teda s koheznou politikou. Na to, aby sme vy, nastorili určitú vyváženosť, pokiaľ ide o oprávnenia jednotlivých inštitúcií, Súd rozhoduje podľa jednotlivých prípadov, či sa urobí e, výlučná alebo hĺbková kontrola. Aby som teraz nehovoril o jednotlivých detailoch, ktoré súvisia skôr s obsahom, chcel by som povedať, že e, treba diferencovať, pokiaľ ide o pravidla štátnej pomoci. Videli sme, že kvalifikácia jednotlivých opatrení podľa článku Európskeho súdneho dvoru pokázalo sa tu na e, rôzne povinnosti kontroly. Tá zlučiteľnosť alebo nezlučiteľnosť, pokiaľ ide o tieto podporné opatrenia, tak tu súd opakovane hovoril, že od roku 2092 je to stále kapacita, alebo má to v rukách Európska komisia. To znamená, že v roku 2017 napríklad súdny dvor poukázal na to, že nie je zodpovedný za to, aby rozhodoval v prípade toho, či štátna pomoc nekompatibilná alebo nie. Pokiaľ ide o výnimky, napríklad článok 107, e, bod 3, bod C, tu komisia podľa platných pravidiel má určitý manevrovací priestor, to znamená, je tu možnosť určitej obmedzenej formy kontroly a pokiaľ ide o financovanie Európskej únie, v oblasti kohezie a sociálnej politiky. Aj tu máme stále rozsudky. Napríklad mali sme tu rozsudok proti Polsku, pokiaľ ide o realizáciu obmedzenej kontroly, pretože sudcovia nemôžu rozhodovať o tom, či je tu primerané realizovať európske financovanie. A čo je teda štátny zdroj podľa článku 107? Napríklad severonemecký e, súd e, sa vyjadril e, k téme e, dovozu bravčového mesa a poukázalo sa na to, že tá kompatibilnosť bola zabezpečená, to znamená národné opatrenia, ktoré sa obmedzujú na to, aby sa stanovil takýto colný kontingent. To nie sú prípady štátnej pomoci. Súd povedal, že finančné výhody hospodárskych účastníkov tým, že participujem v takomto kontinente, to nie je štátny zdroj, ale je to spoločný zdroj a to sú vlastne ušlé prostriedky, ktoré sú európskymi prostriedkami. Myslím si, že sa vyjasnilo, že vždy musí ísť o, u štátnych pomoci o štátne zdroje. Teda ide o prostriedky priamo poukázané e, štátom, alebo potom či organizáciami, ktoré označil štát, aby ich poukazovali alebo spravovali. Rozhodnutie z 9. novembra 2017, kde komisia bola v konflikte s Dánskom sa nešlo, nešlo len o výhody priamo zo strany štátu, ale aj cez sprostredkovateľov. Ďalej sa zistilo, že všetky čiastky, ktoré sú pod verejnou kontrolou, a teda k dispozícii národných inštancií, aj keď nie sú permanentne v štátnej pokladnici. Tu e, sa e, zrušil rozhodnutie e, veľmi reštriktívne e, k zdrojom zo štátnej pokladnice. Po tomto upresnení, pokiaľ ide o štruktúrálne otázky, chcem pripomenúť, že, e, že sú tu určité ustanovenia, článok 42 o fungovaní Európskej únie predpisuje, že dispozícia kapitol o konkurencii sa vykonávajú len u opatrení stanovených parlamentom a radou. V rámci tejto kontroly je tu rozhodnutie z 2. decembra 2010 o Malt komisia, môže byť dobrým príkladom tu je rozhodnutie komisie, kde ide o rozhodnutie týkajúce sa sladovne, nekompatibilné e, s, so spoloč- s pravidlami spoločného trhu, keďže e, tu nebol normálny prípad odbytu, pokiaľ ide o polnohospodársky sektor. Tu sa zamietlo odvolanie, a anulácia, ktoré použil žalujúci kde sa um, vykonala práve rozhodnutie o investíciách. Primát e, SPP pokiaľ, e, bol e, vyzdvihnutý nad politiku hospodárskej súťaže, pokiaľ je o ciele SPP. Súd konštatoval, že treba zohľadniť výrobu, pokiaľ ide o reglementáciu z, tej, z tohto obdobia v rámci EPUZF e, projekty, produktov, ktoré sa nenajdú e, vlastne odbyt na trhu. Súčasne súdny dvor stanovil, že komisia môže vyhlásiť za e, nekompatibilnú štátnu pomoc, pokiaľ ide o zvýšenie produkcie sladu, keď nie sú normálne možnosti odbytu. Potom je tu ďalšie rozhodnutie, kde ide o ekonomickú a sociálnu kohéziu. V prvom prípade ide o prepojenie vo všeobecnom zmysle, pokiaľ ide o štátne pomoci štátom. Je to veľmi technické a preto by som to chcel zjednodušiť, pretože ide o staré nariadenie ešte z roku 1989. Máme tu ďalej rozhodnutie 28. november 2008 Hotel Cipriani komisia. Tribunál rozhodol, že politika hospodárskej súťaže a politika ekonomickej sociálnej kohézie sú autonómne dve politiky spoločenstva. To znamená, že štrukturálne fondy sú zásadným nástrojom k kohézie a ekonomickej a sociálnej politike, a odklony, ktoré sa týkajú článkov 87 a tak ďalej, um, spočívajú na politike hospodárskej súťaže a majú svoje limity. Tieto sú doplnkové k regionálnej štátnej pomoci a že nie je tu hierarchia medzi cieľmi, ktoré sledujú tieto dve politiky. Ciele kohézie ekonomické a sociálne nie sú prim, nemajú primátom nad štátnou pomocou a naopak Komisia teda nemusí vykonávať túto politiku flexibilnejšie, než sú ciele ekonomickej a sociálnej kohézie. V tomto rozhodnutí tribunál už vtedy rozhodol, že tie línie obsahujú špeciálne ustanovenia ku koherentnému vykonávaniu štrukturálnych fondov, zabezpečujúc rešpekt špecifických pravidiel, pokiaľ ide o konkurenciu Ďalšie rozhodnutie 9. júna 2011 treba zdôrazniť, že súd sa nevyjadril k tejto argumentácii tribunálu, takže je to i len názor tribunálu. V ďalšom prípade 24. novembra 2005 Taliansko proti komisii. Tento prípad sa týka štruktúrálnych fondov. Išiel tu problém o le- e, oprávnenosti štátnej pomoci z motívu, že neboli tu dostatočné faktúry alebo dôkazný materiál, ktoré by boli zdokladovali, že bolo možné financovať ciele e, pokryté štrukturálnymi fondami. Talianská republika sa tu vyjadrila, že tu nie je žiadne ustanovenie výkonné, ktoré by umožňovalo e, uvažovať o tom, že treba verifikovať aktivity e, príjemcov, čiže finálnych príjemcov. Toto odvolanie bolo e, zamietnuté e, zo strany súdneho dvora. Na základe všeobecných ustanovení skonštatovali, že jeden z cieľom je zabezpečiť dobrú finančnú správu, aby tu boli dobré zdokumentované a certifikované. Súd rozhodol, že komisia môže si vyžadovať e, dôkazný materiál, pokiaľ ide o platby priebežné a e, aj e, zvyškové. Tu by som ešte zdôraznil rozhodnutie z 12. septembra 2012. Ide o podobný prípad. Bol to osobitný prípad, kde došlo k modifikácii a predpisov a rozdiel medzi pomocou poukázaných vo forme dotácií a v tých, ktoré boli vlastne rizikovým kapitálom. Talianská republika to kritizovala, keďže išlo podľa nej o porušenie prípadu rovnoprávnej spravodlivej konkurencie a v komentároch hovorili, že ide o rozdielnú situáciu v prípade sprostredkovateľa u rizikového kapitála. Záverom by som spomenul nedávnu, nedávny prípad veľmi špecifický Nerea. Pokiaľ ide o fakty, konkrétne fakty sú veľmi zaujímavé e, v dnešnom kontexte. Po právnej stránke súd e, obdržal uhol pohľadu výnimky, pokiaľ ide o kategórie z roku 2008 a nemohli sa vyjadriť k ďalším otázkam. Ďakujem. Muchas gracias. Sí, Ďakujeme. Podarilo sa vám naozaj vysvetliť nám aspoň časť tých prípadov. A ja by som teda chcel, sa chcela spýtať, či napríklad komisia si praje položiť nejakú otázku, alebo nedaj Bože sa chce vyjadriť, e, e, alebo aby zareagovali na to, čo tu zaznelo. Ak tomu tak nie je, ak nemáte viac e, otázok, tak veľmi e, e, rada by som sa vám poďakovala. Určite budeme analyzovať jednotlivé prezentácie práve s ohľadom na to, čo som povedala na úvod, teda, aby sme sa konkrétne pripravili, aby sme sa ešte lepšie pripravili na tú rozpravu, ktorá sa tu rozbieha, pokiaľ ide o nový rozpočet – po roku 2020. Naviac si myslím, že keďže, keď sme sa zaoberali tými témami, príjmov zo strany členských krajín či regiónov, alebo všeobecne tými príjmcami a všetkým týmto, čo všetko sú tie rôzne druhy podpor, priamých podpor a aké tu platia reglementácia, ktorá má vytvárať tú oblasť pôsobnosti, aby bola spravodlivá, v rovnováhe pre všetky tie ekonomické subjekty, ktoré fungujú na úrovni EÚ. Nož tak toto vypočutie malo práve takýto zámer. Chceli sme sa pokúsiť na jednu stranu dosiahnuť a jednotlivé tie aspekty, ktoré by sa dali vylepšiť, dodať sem i pohľady teda tých príjemcov, i zo strany administratívy. Chceli sme sa pokúsiť nájsť možné riešenia a hľadať tiež e, kazuistiku. To bol prípad správy z účtovného dvora, kde nás oboznámili s prípadmi, ktoré prinášali určité obavy alebo konkrétne prípady, pokiaľ ide o príjemcov tej hierarchie v rámci celej problematiky, to, čo prináša tie jednotlivé druhy podpor pre rôzne politiky, tiež otázka spravodlivej konkurencie, konkurencieschopnosti. Toto všetko, hľadanie tých odpovedí na to, ako tie problémy vyriešiť, to bude predmetom e, našej ďalšej práce, keď sa budeme snažiť pripraviť dostačujúci rozpočet únie, ktorý by mal e, vyhovieť ambíciám politík EÚ. Budeme samozrejme spolupracovať s komisiou, ešte prehlbíme prvky, ktoré treba ešte viac analyzovať, nájsť riešenie, ale určite už máme rozsiahlejšiu víziu tejto problematiky. Ide o celú škálu politík, zámerov a cieľov. Hlavným mnou úlohou je dosiahnuť to, aby všetky tie ekonomické, sociálne politiky mali pridanú hodnotu, aby pridanou hodnotou bol i samotný európsky rozpočet, aby to boli rovnocenné pravidlá pre všetkých, aby proces bol maximálne transparentný. Ďakujem vám všetkým za účasť, všetko sme si poznamenali. Mohli by sme tu na túto tému hovoriť celý deň. I tak sme ale mali možnosť si tie znalosti prehlbiť a objasniť určité pochybnosti. Určite zostaneme v kontakte so všetkými expertami a budeme sa na nich i naďalej obracať i v fáze nadchádzajúcej implementácie, pretože o to ide v práci tohoto výboru. Ďakujem za pozornosť a my sa budeme ďalej venovať ďalšiemu bodu našeho programu. Sí. Pues pasamos entonces al punto siguiente, eh, que... Ak dovolíte, prídeme k ďalšiemu bodu našeho programu. Osobitná správa účtovného dvora číslo 14 2018, ktorá bude súčasťou udelenia absolutória za rok 2017. Ide o stredisko excelentnosti v oblasti chemickej, biologickej, radiologickej a jadrovej. Európsky účtovný dvor v tejto veci hovorí o tom, že je potrebné zabezpečiť ešte ďalší e, pokrok. Pani Jakobsen z účtovného dvora nám túto osobitnú správu predstaví. Ďakujem, že vám môžem odprezentovať osobitnú správu centrám excelentnosti v EÚ, pokiaľ ide o chemické, biologické e, e, a radiologické a jadrové hrozby. Ide o ich hlavný program na zmierňovanie spomínaných hrozieb a rizík mimo EÚ. Ide o závažné hrozby pre e, globálne zdravie a ekonomiku. Iniciatívu spravuje generálne riadivstvo DEFCO. V období 2009 až 2013 išlo o rozpočet 109 miliónov eur. V ďalšom období 2014-2020 až 130 miliónov eur. Hlavným cieľom iniciatívy je posilniť kapacitu tých orgánov zodpovedných eh, za eh, zvládanie týchto hrozieb a posilniť spoluprácu s relevantnými národnými a regionálnymi orgánmi. Cieľom auditu bolo sledovať, ako sa vyvíjajú jednotlivé akcie EAS a komisie, implementácia odporúčaní z predošlej správy z roku 2014 k iniciatíve. Po druhé potom posúdiť, či iniciatíva prispela výrazne k zmierňovaniu spomínaných hrozieb mimo EÚ. Počas auditu sme preverovali najmä, či komisia a EAS prijali primeraný prístup e, z manažmentu rizík, či sa iniciatíva primerane rozvinula v partnerských krajinách a či to bol dobrý systém monitoringu, aby sa identifikovali, posudzovali a informovali e, o, výsled, informovalo o výsledkoch týchto centier. V správe sme dospeli k záveru, že iniciatíva prispela k zmierňovaniu týchto hrozieb, ale že je tu ešte mnoho výziev. Komisia a EEAS plne implementovali tri zo šiestich odporúčaní z našej predošlej osobitnej správy a čiastočne implementovali dve z nich. Avšak odporúčania na skoncentrovanie financovania do najrelevantnejších oblastí pre bezpečnosť EÚ sa ešte neimplementovali. Tiež sme e, dospeli k záveru, že prístup adekvátneho spravovania rizika, rizik sa ešte nerozvinul. Komisia partnerským krajinám poskytuje nástroje a metodológiu, aby posudzovali vlastné potreby a vyvinuli národné akčné plány na zmierňovanie spomínaných rizík. Avšak pokyny k tomu, ako prioritizovať tieto riziká, sú nepostačujúce a komisia nemôže dostatočne rýchlo reagovať na požiadavky všetkých partnerských krajín. Iniciatíva podporila kultúru bezpečnosti. Národné týmy sa vytvorili v spolupráci s partnerskými krajinami. Projekty dospeli k potrebným záverom a zúčastnení sa, e, sa podielali na vytváraní kapacít. Regionálna spolupráca však ešte pokrivkáva účasť e, delegácií EÚ sa od posledného auditu zlepšila, ale nie sú dostatočne aktívni pri mobilizácii politickej vôle, aj tiež spolupráca medzi generálnymi riaditeľstvami komisie a donormi. Evaluácia komisie je nedostačujúca a je tu nedostatok jasných cieľov relevantných indikátorov a zber údajov stežuje výsledok a dopady iniciatív. Čo odporúčame? Ak chceme znova posilniť e, iniciatívu, odporúčame, aby EAS a komisia si stanovili priority na základe systémového posudzovania rizík. Regionálnu dimenziu iniciatív úlohu iniciatívy, aby sa identifikovali potrebné synergie, aby sa zvýšila zodpovednosť a viditeľnosť aktivít, monitorovanie a evaluácia. Ďalej aj portál, ktorý by umožnil ľahký prístup k všetkým informáciám, pokiaľ je aktivity Komisia prijala všetkých šesť odporúčaní, za čo im chcem poďakovať za ich konštruktívny prístup a audit. Ďakujem za pozornosť. Eh, eh, Ďakujem veľmi pekne, pani Jakobsen. V mene mojej skupiny by som sa chcela ospravedlniť za to, že pán Valsisis eh, tu nie je ako spravodajca, ale mal tu nejakú časovú kolíziu, preto nemohol prísť. Chcela som len povedať, že jeho stanovisko vám môžem prezentovať. Na úvod uznáva, že správa súdu je veľmi potreb, eh, podrobná Správa poskytuje veľmi dobrý prehľad jednotlivých krokov, ktoré realizovali v rámci centra a súhlasí e, s rôznymi závermi, ktoré ste formulovali, ako aj s odporúčaniami. Chcem len doplniť dve veci. Poprvé, potreba posilniť regionálny rozmer iniciatívy a to je vec, ktorá je obsiahnutá v odporúčaní 2. A takisto zabezpečiť, že regionálna spolupráca bude podstatná, a to aj z pohľadu identifikovania spoločných víziev a reakcie na nich na regionálnej úrovni e, efektívnejším, účinnejším spôsobom. Po druhé, posilnenie úlohy Európskej únie, pokiaľ ide o iniciatívy, takže budú vytvorené lepšie, konzistentnejšie podmienky a že sa zabezpečí lepšia koordinácia medzi prioritami EÚ a medzi politikami v pridružených krajinách. A plne súhlasí s tým, že centra excelentnosti, ktoré majú pracovať na zmierňovaní rizika CBRN, by mali e, sa diať v kontexte prebiehajúcej diskusie o bezpečnosti. A to z dlhodobého hľadiska, pretože v dlhodobom horizonte dokážeme posilniť spoluprácu a zabezpečiť väčšiu konzistentnosť. Komisia sa zmienila o ťažkostiach pokiaľ ide o regionálny, respektíve všeobecnejší prístup. Myslím si ale, že komisia teraz pristúpila k rozšíreniu rozsahu pôsobnosti. Každopádne my nepotrebujeme politiku, ktorá pôjde smerom kontroly veci, bude užitočná a nevyhnutné zároveň, aby jednotlivé regióny v tom susedstve, napríklad v Severnej Afrike, dokázali si osvojiť takúto iniciatívu, prebrať ju do vlastníctva, tak povediať, mali by sme preto pracovať na týchto záležitostiach, ktoré sú, ehm, naberajú teda rastúcu vážnosť vo viacerých regiónoch. Viem, že sú tu ďalej záležitosti, ktoré sa viažú k Magrebu. A všimol som si, vraví spravodajca, že došlo k niektorým omeškaniam a to z dôvodu neprítomnosti dialogu s niektorými vládami alebo regiónmi, pretože ten dialog bol zanedbávaný za posledné roky. Posledná vec, ktorú som sa chcel spýtať, pani Jakobsen, sa týka toho, že evidentne v období medzi 2015 a 2017 počet zamestnancov, ktorí riešia tieto veci, e, sa znížilo 50 Je to správna informácia, neviem, či ju máte. Nemyslím si ale, že iniciatíva takéhoto typu, ak skutočne dochádza k takémuto zníženiu počtu zamestnancov, tak to je problém. Neviem teda, či to bolo, respektíve nebolo zahrnuté vo vašich odporúčaniach, ale myslím si, že by to bolo vhodné zahrnúť to tam z pohľadu absolutória na tento rok. Hlavne keď si vezmeme, aké sú tie odporúčania do budúcnosti. A má to byť e, v súlade s tou najbližšou politikou, ktorá sa má sústrediť na krajiny zo susedstva. Ak e, mi dovolíte, tak teraz dám slovo zástupkyni Európskej komisie, e, zástupcovi Európskej komisie, pán Edy Majer. Nech sa páči. Vedie, je námestníkom vedúceho útvaru na DigiDevco pre jadrovú bezpečnosť. E, ďakujem pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ja by som raz zdôraznil, že sme mali veľmi dobrú spoluprácu aj v rámci tejto štúdie, pokiaľ je Open Court of Naozaj mi bolo potešením spolupracovať s nimi, bolo to veľmi užitočné, lebo určite si viete predstaviť, že takáto iniciatíva, ktorá začínala od nuly v roku 2011, to bola skvelá myšlienka, z ktorej sa stal veľký úspech. 60 krajín sa zapojilo v 8 regiónoch čiže mnoho aktivít. A potom sú to krajiny, ktoré pristúpili nedávno, Pakistan, Afganistan, konkrétne, ktoré majú naozaj veľmi citlivú bezpečnostnú situáciu a akceptovali diskusiu o bezpečnostných záležitostiach v rámci regiónu. Už len z tohto pohľadu by mala byť EU pyšná, pretože sa to nepodarilo nikomu inému. Ďakujem pekne ešte raz dvoru za pomoc. Áno, pokiaľ ide o tú vašu poslednú pripomienku aj my sme utrpeli, pokiaľ ide o krátenie zamestnancov, podobne ako iné útvary komisie. Sú tam kolegovia z spoločného výskumného centra, ktorí sú zodpovední za posúdenie a za plán implementácie v jednotlivých krajinách, ale vzhľadom k prepusteniu zamestnancov sme kapacitne utrpeli, pokiaľ ide o tvorbu tých akčných plánov a pokiaľ ide o nášanie istého poriadku do plánovania, bezpečnostného plánovania a bezpečnostných záležitosti. Centrum excelentnosti je komplexnou štruktúrou. Od začiatku to bol veľmi ambiciózny cieľ, ktorý pokrýval najskôr prírodné katastrofy a potom aj trestné, podmienené trestnou činnosťou katastrofy. Samozrejme pokrýva to CBNR. Ľahko by sme vedeli doplniť výbušniny a dokonca teraz aj počítačovú kriminalitu, kyberkriminalitu do cieľa, ktoré sledujú tie centrá, čiže veľmi široký záber ale odráža to aj tú každodennú realitu z pohľadu rizika prítomného vo svete. Diskutujeme navzájom aj so súdom, akým spôsobom charakterizovať, ako dávať nejaký, ako robiť nejaký ranking, ako da, robiť poradie, pokiaľ ide o toho, to riziko, ktoré sledujeme. V prvom rade ide o partnerské krajiny, o ich definovanie toho, čo chcú monitorovať. To je súčasť fungovania tých centier excelentnosti nič nediktujeme tým krajinám, je na nich e, zabezpečiť národno regionálnu diskusiu a potom z toho si zadefinovať, čo chcú s nami diskutovať. Samozrejme, to sa nevždy zhodovalo s e, prioritnými rizikami, ako ich vnímame v EÚ. Okrem toho, samozrejme, riziko pre EÚ je iné. E, hlavne sa to týka oblasti okolo Tbilisi, Kaukaz, Južný, eh, Blízky východ, zo Severná Afrika, mm, odkiaľ pochádzajú mnohé rizika trestnej činnosti a terorizmu. Ale sú tu niektoré rizika, ktoré z času na čas zabúdame. Juhovýchodná Ázia napríklad, keď išlo o vtáču chrípku, ovplyvnilo to veľkú časť hydiny e, v našom regióne a vyplynulo z toho veľké straty pre polnospodárov Čiže tie rizika by sa nemali vzťahovať len na ľudí, ale takisto na hospodárstvo ako také, bez ohľadu na ten pôvod, či ľudský alebo zvierací v tomto prípade. To aj historicky poskytuje isté vysvetlenie, prečo juhovýchodná časť Ázie sa oveľa viac angažuje v bio, bezpečnosti, biológii, v porovnaní s chemickými aspektami, zreteľmi, v porovnaní s, e, so susedmi v sahelskej oblasti, tí e, viac sa zaoberajú otázkami terorizmu, chemických zbraní. E, to sa týka aj nedávnych udalostí v Sýrii, pokiaľ je teda o tej chemické zbraní. Ťažko to teda nejak generalizovať. My sa snažíme ale zabezpečiť, aby tie krajiny, kde krajiny, aby pristúpili k tomu posúdeniu, aby pristúpali aj k tým e, národným posúdeniam a aby vyhodnocovali tie rizika pre svoje krajiny. Sme si plne vedomi a to je e, výsledok odporúčania toho teda súdu máme vypracovaný nový nástroj na posudzovanie, ktorý je používaný na to, aby dokázala krajina posudzovať svoje potreby. Robíme to systematickým spôsobom. Pomôže nám to, a to opäť reagujem na vašu obavu, oveľa jednoduchším spôsobom následne merať dopad toho, čo robíme a ako si to organizujeme. Takže robíme to v teréne, každodenne. Samozrejme je to komplexná činnosť, ale myslím, že sme pokročili. E, minulý týždeň prebehli e, Focal Point Days, 160 partnerov sa stretlo v Bruseli, mali sme tam 60 krajín plus e, niektoré ďalšie, ktoré sú na Prahu pristúpenia. Mimochodom, my to príliš nepropagujeme, pretože vieme, že máme obmedzené zdroje, nielen z pohľadu personálu, ale rozpočtu, ktorý sa zredukoval za posledné roky. A my sme teda neotvorili dvere v rámci centier excelentnosti v Latinskej Amerike. Celú túto časť opomíname. A napriek tomu, že sú tam prítomné rizika pre Úniu, ktoré pochádzajú odtiaľ. A potom takisto južná časť Afriky, tie sme sa vôbec nedotkli. Okolo Juhoafrickej republiky, Južnej Afriky, ďalšie časti sveta, okolo Tichého oceánu, tam nerozširujeme. Čiže nemáme takúto túžbu to rozširovať len tak principiálne, ale samozrejme sú tu niektoré krajiny, ktoré by sme radi mali medzi nami. Egypt, ktorý doposiaľ odmietal účasť, Kazachstan takisto. Takže je niekoľko krajín, ktoré považujeme za mimoriadne dôležité z pohľadu našej bezpečnosti a tie by sme chceli prilákať, ale nebolo to doposiaľ možné, a to hlavne z regionálnych dôvodov, hlavne pokiaľ ide o Blízky východ. Druhá pripomienka, a to bola dobrá vhodná pripomienka aj z pohľadu súdu, niektoré z projektov, ktoré tu implementujeme, sú regionálne, ale skôr by sme ich mali charakterizovať ako nadnárodné projekty, kde vzniká dojem, že e, možno sa na to pozeráme cez takú národnú prizmu, áno, ale musíme tak niekedy robiť, pretože to začína z takej nízkej úrovni, že tá regionálna spolupráca niečo si nemôžu dovoliť. Chceme sa vyhnúť tomu, aby to nenaberalo taký nadnárodný rozmer a kvôli tomu sme minulý rok začali nový typ podpory pre tieto krajiny, kde školíme odborníkov v oblasti civilnej ochrany e, domeny bezpečnosti e, v rámci školiacich centier EÚ alebo stredísk EÚ, tak aby e, mali zabezpečené tie potreby, tak aby nebolo nutné využívať regionálne programy na školenia zamestnancov. Máme takýto dodatočný nástroj, ktorý dostávame aj do školiacich stredísk NATO. Máme dohodu konkrétne z NATO, tam ich trénujeme. Žandarmery, civilná ochrana, policia, dokonca niekedy aj vojenské útvary, lebo oni zohrávajú isté, e, plnia isté úlohy z pohľadu civilnej ochrany, hraničná stráž a tak ďalej, ktokoľvek. Všetci, ktorí sú zapojení do bezpečnostných otázok krajiny alebo do civilnej ochrany. To len, aby sme naozaj zabezpečili zapojenie do regionálnych projektov. To je jedna z dobrých hodných, dobrých hodných postrehov dvora a súvisí to aj s ekonomickou situáciou niektorých krajín, ktoré sú veľmi chudobné. Pracujeme na tom e, vďaka generálnemu tajomníkovi SVČ, ktorý urobil veľa, veľký kus práce smerom na vedúcich delegácií, tak aby oveľa viac sa zaoberali otázkou bezpečnosti nielen v rámci hostiteľskej krajiny, ale aj v rámci e, veľvyslanectiev EÚ v týchto regiónoch, respektíve krajinách, tak aby členské štáty EU vedeli, čo robí komisia, pretože my mimochodom využívame ich agentúry, ich služby na to, aby sme implementovali náš projekt. Jedna veľká priorita, a tam to ukončím, a tiež vhodná pripomienka zo strany dvora. Nie je to jednoduché zabezpečí, aby krajiny vlastnými zdrojmi zabezpečili školenie ostatných. V každom regióne máte krajinu, ktorá je rozvinutejšia ako iná. Keď si vezmeme Sahel, Južná Afrika, e, a teda Alžírsko, veľa vyspelejšie ako Mali z pohľadu bezpečnosti, infraštruktúry a tak ďalej. Snažíme sa teda zabezpečiť, aby Alžírci školili susedov a nie len tam implantovať špecialistov EÚ do tej krajiny. Nie je to vždy jednoduché, pretože nevždy je to neutrálny postoj používať lokálnych, ktorí školia susedov z času na čas potrebujete EÚ, ľudí z dôvodu neutrality EÚ. Ale o toto sa pokúšame a začína to fungovať z dôvodu toho ducha, ktorý tam vzniká v rámci tejto iniciatívy. Dosahuje to úroveň, kedy už môžeme diskutovať o takomto type veci nie je to vždy jednoduché, napríklad v súčasnosti máme v oblasti Perského zálivu isté problémy GCC, kde samozrejme vzťahy medzi Katarom a susedmi sa výrazne zhoršili, ale sú všetci v tom centre excelentnosti, čiže minulý týždeň sa stretli v jednej miestnosti. Bude možné začať spoločné projekty, to je už druhá otázka, ale vidíme, že sú tu isté úspechy ktoré sa skrývajú za tými štatistikami, za tými číslami, milióny, ktoré ukazujú, poukazujú teda na prítomnosť EU, ktorá hrá tými svojimi kartami a toľko z mojej strany. Určite som opomenul mnohé ďalšie aspekty. Ďakujem ešte raz dvoru za správu. Pokiaľ ide o tú časť, ktorá sa týka rizik, tak mohli by sme diskutovať o tom, ako sa na to pozerať, ako merať riziko. To je iná záležitosť, ale verieme váš argument a budeme sa naďalej snažiť o zlepšenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Majer. Ja si myslím, že netreba tancovať na viacerých svadbách. Už ste nám povedali, že stále viac krajín spolupracuje, ale treba tú prácu aj prehlbiť, pokiaľ ide o ciele, definície, aby to skutočne malo nejaké dopady, pretože inak nebude žiadny pokrok. Nech sa páči, ešte na záver máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja beriem na vedomie to, čo sa tu hovorilo o rizikovom manažmente a teším sa na ten najnovší vývin situácie, tak ako to odprezentovala komisia. Myslím, že to sumarizuje tú iniciatívnu správu. Ďakujem. Bien, pues muchísimas gracias. Eh, nos emplazamos pues a dentro de cuatro años. Ďakujem, takže uvidíme sa zasa opäť o 4 roky. A budeme hovoriť o konkrétnych výsledkoch. Nestačí, aby všetky krajiny stáli za, sedeli za stolom, ale potrebujeme tu aj konkrétne sluby, aby sa v budúcnosti niečo ovplyvnilo. Dobre, teraz prejdeme k bodu číslo 5. Pán Barni, Barnier, spravodajca je s nami. Ide o správu 15 z roku 2017 je to takisto súčasť posilnenie kapacity vnútorných bezpečnostných síl v Nigerii a Mali. Zdá sa, že nie je dostatočný pokrok. Nech sa páči. Prepačte, ešte mi tu hovoria, že treba dať slovo najprv pani Jakobsen, ktorá nám pre, odprezentuje správu za uh, dvor a potom dostanete slovo. Vy nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Ďakujem za túto možnosť prezentovať túto špeciálnu správu o posilňovaní kapacít interných bezpečnostných zložiek v Nigérii a Mali. Niger a Mali sú zraniteľné štáty v západnej Afrike. Sú to mladé, parlamentné demokracie so slabým hospodárstvom a slabým rozvíjajúcim sa demokratickým systémom. V 2011 EÚ prijala stratégiu na bezpečnosť a rozvoj v oblasti Sahelu, vychádzajúc z toho, že rozvoj a bezpečnosť sa vzájomne podporujú a že otázky, ktorým čelíme v sahelskom regióne, si vyžadujú regionálny prístup. EÚ využíva spoloč- misie a, a vojenské operácie, ako aj ďalšie nástroje Európskej únie, aby sa implementovala sahelská stratégia. Zriadili sa misie v Nigerii a, v Nigerii a Mali, aby sa reagovalo na hrozby pre vnútornú bezpečnosť v sahelskom regióne a je to hrozba aj pre bezpečnosť v EU. Snaha bola posilniť kapacitu národných složiek, ktoré sú zodpovedné za vnútornú bezpečnosť, tým, že sa poskytne školenie, poradenstvo a ekipáž. Peniaze, ktoré boli vyčlenené pre obdobie 2012 až 2017 a 66 miliónov, ktoré išli do EUCAPu pre Sahel Mali 2014 až 2017, to znamená po audite, ktorého cieľom bolo preskúmať, to, ako EUCAP misia bola zriadená, manažovaná, ako operovala, fungovala a či sa jej podarilo uspieť v posilnení kapacity zložiek, ktoré sú zodpovedné za vnútornú bezpečnosť v týchto dvoch krajinách. Spýtali sme sa následovné otázky. SVČ plán fungoval dobre a posilnila táto misia kapacitu bezpečnostných zložiek v Nigérii a Mali. Takže čo sme zistili v rámci auditu? No už zistili sme, že tieto misie, ktoré prispeli, prispeli k posilneniu kapacít týchto zložiek, ktoré sú zodpovedné za vnútornú bezpečnosť, ale pokrok bol spomalený problémami, v ktorých pracujú a aj zo strany operačných nedostatkov. Zistili sme, že zamestnanci misie nedostali adekvátne praktické usmernenia a prípade EUCAP eh, Sahel Niger nedostali ani v školenie. SFČ ani komisia nezabezpečili podporu a v niektorých prípadoch uplatnili opatrenia, ktoré nie sú vhodné, pokiaľ ide o podmienky v teréne. Celková efektívnosť misií bola ovplyvnená negatívne kombináciou dvojročného mandátu a výročného rozpočtu, kde sa neberie do úvahy dlhodobé plánovanie, bolo tu takisto aj veľké množstvo prázdnych pracovných pozícií. Tieto misie nie sú stálym, nemajú stálu povahu v týchto krajinách, ale nie je tu žiadna stratégia exitu. Práca prebehla dobre, ale nebola úspešná. A toto súviselo s nedostatkom vlastníctva alebo politickej vôle v hostiteľskej krajine, a súviselo to aj s nedostatočným dosledovaním týchto misií. Takisto sme zistili, že indikátory performancie výkonnosti boli slabé a počas tohto obdobia monisie, misie neplnili dostatočne svoje ciele. Hoci tie misie zohrali kľúčovú úlohu, pokiaľ ide posilnenie kapacity zložiek, ktoré sú zodpovedné za internú bezpečnosť v Nigérii a Mali, proces smerom k dosahovaniu cieľov boli pomalé a obmedzené. V našej správe odporúčame, aby SVČ a komisia prijali také opatrenia, aby sa zlepšila operačná účinnosť misií, aby sa zlepšila e, vyobsadenosť pozícií, ktoré sú voľné, aby sa stanovili mandáty, aby sa stanovili e, princípy exitovej stratégie. Takisto sa sústredíme na účinnosť a zlepšovanie indikátorov pri monitoringu a evaluácii. SVČ a komisia akceptovali všetky z našich piatich odporúčení a my im ďakujeme za ich konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem pekne, pán, pani predsednička, za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo predkladateľ pán Parňo. Vážená pani predsednička, chcem sa poďakovať pani Jakobsen za prezentáciu, ktorá bola veľmi presná, ktorú urobila ohľadne tej špeciálnej správy za e, jej dvor účtovný, pokiaľ ide o otázku, o ktorej hovoríme. Ako ste to povedali, pani Jakobsen, dnes viac než ako kedykoľvek predtým tento región je konfrontovaný s viacerými výzvami. Je to extrémna chudoba, nutričná kríza, terorizmus, konflikty, migrácia neregulárna a kriminalita, kde obchodovanie s ľuďmi eh, je každodennou záležitosťou. My si myslíme, že táto otázka súvisí aj s rozvojom západnej Afriky a preto je veľmi dôležité, aby sme dnes mohli určiť, či tie kroky, ktoré robí Európska únia v Mali a v Nigérii, sú efektívne. V roku 2012 a 2014 sme mali misie EUCAP Sahel Niger, EUCAP Sahel Mali. Tieto dostali 69 miliónov medzi 2012 až 2017 pre Niger a 70 miliónov 2014 až 2017, pokiaľ ide o Mali. Je to veľk, sú to veľké peniaze. Umožnilo to posilniť bezpečnostné zložky interné v týchto dvoch krajinách? Odpovede áno. Bezpečnostné zložky vnútorné boli posilnené vďaka tejto podpore zo strany Európskej únie tak v Nigérii, ako aj Mali. Avšak snahy dnes musia byť urobené na to, aby sme naše kroky tu v teréne zefektívnili a predovšetkým e, zlepšili. Správa od účtovného dvoru poukazuje na to, že nedostatky boli určitou prekážkou, pokiaľ ide o dobrú realizáciu krokov zo strany Európskej únie. Pokiaľ ide o formálny rozmer, 18 mesiacov trvalo, pokým misia EUCAP Niger nebola, pokým sa stala teda právnou nadobudla právnu formu. Avšak je možné, že žiadna rozpočtová obálka špecifická nebola vyčlenená pre takúto misiu. Čo je ešte horšie, bezpečnosť e, personálu bola ohrozená, keď zamestnanci boli donútení pracovať v hoteli 6 mesiacov bez nejakého zabezpečenia bezpečnosti v zvýšenej úrovni treba povedať, že je pravdepodobné, pravdepodobné že nedošlo tu ani k tomu predvyškoleniu, ani nejakej špecifickej pomoci, pokiaľ ide o osvojenie si postupov priamo v teréne. Tento nedostatok školenia priniesol so sebou tie omeškania, pokiaľ ide o realizáciu operácií a krokov tejto misie. Správa poukazuje aj na ťažkosti, ktoré sa zaznamenali pokiaľ ide o vyplnenie tých prázdnych pracovných miest v týchto misiách. Miera zamestnanosti v rámci týchto misií je na úrovni 72% v Nigérii a 77% v Mali. Nedostatok zamestnancov predstavuje ďalšiu brzdu pre, tieto, pre účinnosť týchto misií treba zareagovať a povedal by som, že treba robiť tri veci. všetkým treba navrhnúť treba predstaviť takú dlhšiu víziu pre tieto misie. Takisto treba kontrahovať zamestnancov a treba žiadať aj finančné prostriedky na to, aby sa urobil zoznam rezervný pre zamestnancov, na to, aby sa zrýchlil proces rekrutovania, hneď ako sa uvoľnia posty. Táto správa žiada od Európskej komisie a od SVČ, aby sa viac zdôrazňovala zdôrazňoval ten rozmer dĺžky tejto misie. Misia OKAP Sahel posilnila teda kapacity bezpečnostné, pokiaľ ide o bezpečnosť v krajinách. Opovedal som to už na úvod. Tieto dve misie sa snažili tieto aktivity koncipovať s, dlhodobým účinkom, ale výsledky to ešte neprinieslo. Dlhodobé plánovanie v tejto otázke a určité zlyhanie súvisí s politickou nevôľou zo strany predstaviteľov týchto krajín. Preto je dôležité, aby sme sa v budúcnosti sústredovali na podporovanie autonómnosti bezpečnostných zložiek, aby sme sa vyhli nejakej závislosti voči tým misiám, ktoré organizuje Európska únia. A takisto treba zabezpečiť užšiu kontrolu využívania tých prostriedkov, ako aj materiálov, ktoré sa dodávajú na záver, vážená pani predsednička, pani Jakobsen, chcel by som zdôrazniť, že tá správa účtovného dvoru nás podporila v tom, že treba rozpracovať jasnú stratégiu pre tieto dve misie. Takáto stratégia ešte neexistuje a mala by byť daná k dispozícii zamestnancom týchto misií a treba k tomu vyčleniť patričné prostriedky. Samozrejme, tie odporúčania, ktoré dnes tu boli, alebo ktoré sú moje správe, tie dostanete k dispozícii budúci týždeň. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my, pán predkladateľ. Pán Seller, nech sa páči, máte slovo. Hovorí pán Zeller. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne účtovnému dvoru, pani Jakobson a jej týmu za túto obsažnú správu a ďakujeme aj za tie vhodné komentáre zo strany našu spravodajcu pána Parňova a táto správa poukazuje na to, že ako častokrát sú vzdialené požiadavky a realita práve vo vzťahu k tým a, očakávaniam v oblasti sahelskej. Častokrát investujeme veľa peňazí, ale tie výsledky sú bohužiaľ také skromné a to pre mňa, aspoň to vysvetlím, súvisí aj s tým, že väčšinou tieto štáty sú úplne bankrot a nemajú žiadne rozpočty a sú závislé od externej pomoci a zároveň tá bezpečnostná situácia tam je veľmi krehká, priam je v hrozivom stave. Zároveň, pokiaľ ide o Niger, tam vidíme, je to krajina dôležitá, pokiaľ ide dodávky uránu francúzským, francúzským elektrárňam. Je tu hrozba, že sa to obsadí, tieto územia zo strany islamistických skupín a preto francúzska armáda musela zasiahnuť na to, aby zabránila horšeniu sa situácie. Problém, ktorý vidím ja, je ten, že koordinácia našich opatrení, civilné opatrenia, vojenské opatrenia, tieto prebiehajú nekoordinovane navzájom, aj pokiaľ ide o tie investície členských štátov. Častokrát to je nedostatočne prepojené a poukázala na to aj správa účtovného dvoru, ako aj pán Parňo. Ide tu o otázku tej udržateľnosti, tej dlhodobosti my tu vzdelávame bezpečnostné zložky, o ktorých nevieme, či potom ešte budú dostatočne platené zo strany členského štátu vzhľadom na to vzdelanie v oblasti bezpečnosti, či budú v tom pokračovať aj ďalej, alebo sa stratia a budú možno potom neskôr ohrozovať občanov alebo žiadať od nich peniaze, pretože tam nebudú žiadne platby. Zároveň musíme vybávať, vybudovávať kapacity, pokiaľ ide o vzdelávanie, ale chýba tu potom dodatočné materiálne vybavenie, ako to bolo povedané, to znamená, že to do vzdelanie nemôže ani riadne prebehnúť. Neviem, viem, myslím si, že táto správa nemala zaujímať iba nás, náš výbor, ale predovšetkým kolegov a kolegyne, vo výbore pre zahraničné záležitosti a vo výbore pre rozvojové záležitosti na to, aby sme ukázali, že rozvoj si vyžaduje bezpečnosť a bezpečnosť si vyžaduje rozvojovú pomoc a práve v tejto sahelskej oblasti je to niečo nerozlučiteľné a vyžaduje si to spoločné úsilenie zo strany Európskej inštitúcie, ale členských štátov. Treba koordinovane postupovať na to, aby sme dosiahli výsledky, pretože Politické pomery, ako aj režimy, s ktorými tu máme dočinenia, nezodpovedajú našim eh, demokratickým vzorcom. Práve naopak, pokiaľ ide o boj proti korupcii na úrovni vlády, to sú takisto témy, ktoré v týchto krajinách sú veľmi palčivé a potom to má za následok, že viacerí ľudia z týchto krajín jednoducho buď opúšťajú svoje domoviny, alebo sa obracajú proti tamojším režimom a my tie režimy podporujeme. To znamená, je tu celá paleta otázok, ktoré vyvstávajú z tejto správy a myslím si, že treba to brať veľmi vážne a aj v ďalšej diskusii sa týmto otázkam venovať. A preto ďakujem pekne ešte raz účtovnému dvoru a kolegovi Parňovi. Ďakujeme pánu Cárovi. Teraz dám slovo a priestor Európskej komisii. Je to vedúci oddelenia pre Afriku. Pani Haupt, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem zastupujem eh, oddelenie eh, riešenia kríz. So spravodajcom, takisto so správou z účtovného dvoru sme mali dlhú prácu, dlhú spoluprácu. Od, prijali sme odporúčania správy zdôrazňujúc viacero faktov, menovite ten, že treba zohľadniť kontext regionálny v Mali aj v Nigerii, vyzdvihujúc osobitný význam, keď posudzujeme dopad tých misií, mandát tých misií. To sú mandáty zamerané na štrukturálne reformy, teda reformy e, na dlhé trate e, veľa prostriedkov zo strany vlády, aktérov na mieste. E, ak sa pokúsime e, krátkodobo merať dopad tých misií, tak by sme mohli posudzovať, že bol skromný. Avšak na základe prezencie tých misií pokiaľ ide o strategické e, otázky a otázky vnútornej bezpečnosti, už tak cieľom tejto misie je hľadať trv, trvalý dopad. Je to len nástroj v realizácii reforiem, ktoré zamýšľame. Ďalší prvok Pokiaľ ide o ďalšie nástroje EU, komisie, e, rozvojové nástroje také, ak, aké sú v trastových fandoch pre Sahelskú oblasť a tiež e, kolegovia z PSDC pre Mali. Treba tiež zdôrazniť, ako viete, že misia PSDC tieto misie sú vlastne v rukách členských krajín. Správy sa dejú v bezpečnostnom výbore každých 6 mesiacov od roku 2012 pre Niger a od roku 2014 pre malé členské krajiny e, zdôraznili ich uspokojenie, pokiaľ ide o túto misiu. E, Nedá sa povedať, že by to bolo dokonalé. Horky že dokonalé. Treba zdôrazniť e, e, význam, technický význam i politický význam v týchto krajinách. Ďakujem. A teraz rada zodpoviem vaše prípadné otázky. Eh, Ďakujeme. A teraz má slovo pán Jerome Boyot. za oblast Nigeru, ak e, teda je prítomný. Ťažko e, čo si dodať. Snáď e, vysvetlím. Osobitne pre Niger platí také upresnenie. Veľmi ťažko sa meria dopad aktivít rady keď vidím ten benchmarking, ktorý urobili auditori, tak si pýtam, tak si kladem otázku občas, či e, e, sa dá vôbec evaluovať e, dlhodobo, z dlhodobého pohľadu e, dopad. To nie je nejaké vzdelávanie, vzdelávanie e, ľahko posúdime jeho dopad hneď, ale e, takéto aktivity len z dlhodobého hľadiska. Ďakujem. Sí, eh, no sé si en este caso, en principio es una presentación. Áno. Ah, Is, iste. Mali sme tu stručnú prezentáciu a ja neviem, či pani Jakobsen by chcela zareagovať na poslednú pripomienku. V každom prípade v ú, účtovnom dvore to určite dobre vedia i pracovníci na komisii, že my sa vždy snažíme vo chvíli, keď treba overovať tie ukazovatele, tak prípadne aktualizovať, aby všetko bolo objektívne. To si iste uvedomuje i komisia, i účtovný dvor. Nie je to totiž jednoduché spustiť takýto rozpočet alebo ho potom hodnotiť na základe ukazovateľov. Práve preto potrebujeme konkrétne ukazovateľa, Komisia by mala mať svoje ukazovatele a ja neviem, či sú v súlade s ukazovateľmi účtovného dvoru. Mali by ste však mať nejakú formuláciu, ako zhodnotiť tieto aktivity i aktivity rady, pretože o to tu vlastne ide v chvíli, keď je tu rozpočet založený na výsledkoch. Thank you, Chair. Just to say that ja len dodám, že táto správa prebehla normálnym procesom, kde sme diskutovali, aby ste súhlasili s rôznymi komentármi. Rada podiskutujem na bilaterálnej, eh, bilaterálnej bázi, ak sú tu obavy voči našej metodológii, pretože to, čo sme my urobili, bola revízia dokumentov, Eh, rozhovory so zainteresovanými a vlastné, vlastne štruktúry komisie na posudzovanie disponibility poradenstva a poskytovania milníkov a de. Táto správa prejde normálnym procesom eh, follow-up Rada s vami pohovorím o 3-4 roky o prípadných zlepšeniach. Iniciatívy sú to totiž dôležité a bolo by e, smutné, ak by sme po rokoch povedali, že sa nič vlastne neudialo, Vedie je to predsa veľa prostriedkov. E, ďakujem. Áno, ďakujem. Ešte ty, Žil, chceš niečo povedať? Len e, zdôrazním to, čo ste povedali. Indikátory by, by mali byť e, e, také, aby sa dali kvantifikovať. V prípade oboch krajín ja ako člen pre podvýbor pre bezpečnosť EP, podobne tiež ako poslanec európsky i francúzsky. Na žiadosť prezidenta republiky Holanda som tam bol a to, čo nám pripomenul pán Celer v jeho vystúpení, platí, že tento vojenský zásah Francúzska, už tu mohli byť veľmi úzke kontakty e, s vojenskými hierarchiami, EÚ v rámci týchto misií, ale bol to taký určitý posun, odskok, ako hovorí vaša správa. Ja to len potvrdím, alebo potvrdzujem v tejto správe. Ide o to, aby sme naozaj my mohli prísť s odporúčaniami, aby bola budúcnosť ešte lepšia než, v minulých, e, než tomu bolo v minulých rokoch. Ďakujeme pekne. Iste i táto osobitná správa spojená s procesom absolutória e, je za rok 2017 a preto sa budeme k tomu môcť ešte vrátiť. Ak nikto nič ďalšieho nemá, ak nie sú tu nejaké návrhy, nuž tak by som rada poďakovala tlmočníkom a prajem im, aby sa ich situácia e, zlepšila v 21. deň ich e, štrajku. Ďakujem vám za pozornosť. Uvidíme sa 11. júla. Ďakujem vám ešte raz.